Good popoludní, Príjemné kolegovia, srdečne vás vítam na tejto spoločnej schôdzi Výboru pre rozvoj a Výboru pre životné prostredie Európskeho parlamentu. Veľmi ma teší, že sme sa tu zišli pri príležitosti takejto významnej diskusie o mileniových eh, cieľoch pre rozvoj. Ale predtým, ako pristúpime k samotnému programu, eh, chcela by som predniesť niekoľko oznámení v krátkosti, ak dovolíte chceme požiadať kolegov z výboru eh, pre rozvoj, aby sme schválili zmeny v programe, čo sa týka správy o ebole. Budeme to totiž preberať eh, inokedy v júli. Len toľko malá informácia na úvod, aby sme eh, schválili takúto úpravu programu. Potom prejdeme i hneď k spoločnému vypočutiu. Ak nie sú námietky, budeme to považovať za schválené. Všetky ostatné body, ktoré sa týkajú práce výboru pre rozvoj, budeme preberať zajtra od 10.30. Srdečne vás ešte raz vítam všetkých. Veľmi ma teší, že v mene Výboru pre rozvoj vás môžem privítať na tomto stretnutí spolu s pánom Zjavorom, ktorý je podpredsedom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť. A tiež ma teší, že tu máme troch moderátorov eh, našich troch eh, častí tohto vypočutia, ktorí budú moderovať diskusiu o najvýznamnejších témach, ktorým sa budeme venovať v najbližších mesiacoch. Ako viete, v septembri na pôde OSN nás čaká jedinečná príležitosť poskytnúť eh, konkrétne riešenie na ostranie chudoby a udržateľný rozvoj. Myslím, že musíme spoločne prejednať aspekty udržateľnosti a rozvoja práve táto ich súhra bude predstavovať veľmi významný pokrok eh, v kontexte OSN na budúci mesiac v Addis ABB. Naše výbory budú pracovať na konferencii o financovaní rozvoja a to bude veľmi významné v rámci prípravy summitu OSN v septembri. Pracujeme tiež na stanovisku výboru ENVY v rámci prípravy na Parížskú konferenciu COP, ktorá prebehne v decembri v Paríži. najbližších šiestich mesiacoch je dôležité preskúmať eh, všetky aspekty, eh, ako súvisia tieto konferencie v Addis Abebe v Paríži a v New Yorku. A tiež musíme nájsť eh, fungovanie nového globálneho partnerstva pre agentu po roku 2015. Teda budeme musieť pracovať spoločne s výborom Envy. Viem, že pán komisár je tu medzi nami. Viem, že na komisii už spolupráca prebieha Vieme, že pani Mogherini koordinuje komisii e, tieto tri veľmi významné konferencie. Teda máme tu veľmi významných e, hostí, ktorých nám prehovoria dnes popoludne veľmi e, sa teším možno to, čo nám chcú povedať. Dávam teraz slovo pánovi Javorovi, ktorý je teda výboru pre životné prostredie. Ďakujem. Vážený pán komisár, pani predsednička, vážení prítomní kolegovia. Ja ako podpredseda výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a potrebnú bezpečnosť je mi potešením, že môžeme spoločne zorganizovať eh, toto vypočutie spolu s výborom DV. Ako všetci viete, koncept udržateľného rozvoja a cieľov z tých spojených vznikol na konferencii OSN o udržateľnom rozvoji eh, v rámci Rio plus 20 v roku 2012 eh, ako následný krok po schválení rozvojových milenových cieľov, aby sme zohľadnili zmeny v globálnom rozvoji a v prioritách s tým súvisiacich a taktiež, aby sme vyvinuli e, súbor všeobecne platných cieľov, ktoré by zohľadnili všetky tri dimenzie udržateľného rozvoja. Domnievam sa, že tento rozvoj je veľmi významný a môžeme využiť e, aj nový prístup. V minulosti sa diskutovalo oddelenie o rozvoji a oddelenie o udržateľnosti. Domnievam sa, že ciele udržateľného rozvoja dokazujú, že táto epocha je už za nami, už neexistuje udržateľnosť bez rozvoja a neexistuje rozvoj bez udržateľnosti. Musíme to hovoriť spoločne v kontexte udržateľného rozvoja a musíme hľadať také riešenia, ktoré budú platné pre obe stránky tejto mince. Toto vypočutie je veľmi aktuálne. V roku 2015 totiž e, prebehne viacero významných e, podujatí s cieľom odhľadniť chudobu okrem iného. Tieto procesy prebiehajú aj na pôde OSN, aj na pôde EÚ paralelne, ako napríklad dohoda o pokračovaní rámca po roku 2015 v oblasti globálneho rozvoja, taktiež e, konvencia e, v Paríži COP21, Medzinárodná konferencia o financovaní rozvoja, Európsky rok rozvoja 2015 e, a Európska dlhodobá politika spolupráce. Máme teda pred sebou toho veľa. Ale to, ako, sa k tomu postavíme, je ešte stále otvorené. Musíme si e, uvedomiť však, že práve e, ciele udržiteľného rozvoja budú určovať e, tento náš prístup. Myslím, že dnešná diskusia bude veľmi významná a jeden z najvýznamnejších vývojov tento rok sa bude týkať toho, ako ciele udržateľného rozvoja budú prijaté na úrovni OSN a Európsky parlament a Európska komisia, ako aj celá Európska únia v tomto procese budú zhorovať významnú úlohu. Chcem nám teda všetkým zaželať veľmi plodnú a zaujímavú konferenciu a dúfam, že touto konferenciou prispejeme k vytvoreniu novej éry udržateľného rozvoja, takého rozvoja, ktorý bude skutočne udržateľný pre súčasné aj pre budúce generácie. Ďakujem. Ďakujeme. Kolega Kolegovia, iste vidíte v programe, že toto e, vypočutie sa bude rozdielovať na tri časti. Prvá časť sa bude týkať úlohy EÚ v e, globálnej agente po roku 2015 v oblasti rozvoja. A teraz s veľkým potešením dávam slovo kolegovi pánovi Štírovi, ktorý pôsobil ako spravodajca Európskeho parlamentu k tejto téme. Nech sa páči, Davor. Ďakujem, Linda. E, príjemné popoludne všetkým. aj ja chcem všetkých privítať na tomto prvom eh, paneli v rámci tejto konferencie. Prvý panel bude zahrňať eh, veľmi významných rečníkov. Máme tu pána komisára eh, pre životné prostredie na politiku a rybolov, pán Karmenu Vel. Ďalej tu máme mimoriadnu poradkyňu generálneho tajomníka OSN pre agentu po roku 2015 pani Aminu Mohameda a tiež tu máme zástupcu generálneho riaditeľa pre politické a tematické koordinácie v rámci DGDFko pána Klausa Rudyšhausera. Trošku už máme časový skills. Chceli by sme eh, do 16.45 ukončiť túto prvú časť Dáme priestor našim panelistom eh, zhruba 10 minút každému z nich a potom bude priestor pre diskusiu. Mojou úlohou eh, ako moderátora bude tak trochu sústraďovať eh, položné otázky, aby diskusia bola čo najplodnejšia a zároveň, aby sme dodržali vymedzený čas. Keďže už e, úvodné slovo predniesli zastupcovia výborov NV aj DV. Chcel by som, e, ak dovolíte, položila niekoľko otázok a síce, aká je súčasná pozícia v rokovaniach na vládnej úrovni aj zvnútra EÚ, ale tiež ako sa vníma úloha EÚ zvonku, teda e, z pohľadu OSN a ostatných partnerov na medzinárodnom poli. Ako sa pripravujeme a ako napríklad závery rady ovplyvňujú vyhliadky na konferenciu v Addis Abebe v júli, dohľadní a potom na samite v septembri. Teda mnoho otázok. Dáme najskôr slovo tým, ktorí zohľávajú kľúčovú úlohu a ako prvý dostane slovo pán komisár pre životné prostredie, e, pán Karmenu Vela, nech sa páči. Ďakujem. Davor, ďakujem Linde, ďakujem Benediktovi a všetkým ostatným prítomným. Som veľmi vďačný za to, že som dostal pozvanie na toto spoločné vypočutie výborov NV a DV, kde sa bude hovoriť o uzrateľných cieľoch rozvoja. Myslím, že tu ide o prvú iniciatívu, ale potom bude nasledovať viacero mesiacov v tomto smere. Tento rok medzidárne spoločenstvo má jedinečnú historickú príležitosť zmeniť svet a stanoviť eh, cestu smerovanie globálneho rozvoja, tak ako to rozval generálny tajomník OSN eh, na ceste k dôstojnosti. Bude to inkluzívnejšia cesta, ktorá bude presadzovať udržateľný rozvoj a chrániť um, ľudí aj planétu. Tento rok prebehnú tri konferencie, ako to už bolo povedané o financovaní rozvoja v Addis Abebe, ďalej o udržateľnom rozvoji a s tými súvisiacimi cieľmi v New Yorku a taktiež o klimatických zmenách v Paríži. Tri podujatia, ale len jedna príležitosť, jediná príležitosť vysporiadať sa s výzvami, ktorým čelí dnešný svet. Jedinečná príležitosť, ktorá taktiež bude určovať podobu nášho sveta eh, zajtra. Isté, že bude kľúčové zachovať najmä dynamiku vývoja vecí. V posledných 15 rokoch sme zaznamenali významný pokrok na ceste k udržateľným cieľom rozvoja. V súčasnosti by sa dalo predstaviť, že dievčatko môže začať chodiť do školy v regióne, kde predtým nebola takáto možnosť. Taktiež toto dievča e, môže mať dispozícii elektrínu, čistú vodu a rodina tohto dievčatka sa možno e, dokáže dostať z chudoby. Toto v skratke predstavuje e, sociálne právo na vzdelávanie, e, taktiež právo na čistú vodu a ekonomické právo dostať sa z chudoby. Neexistuje žiadny lepší príklad týchto troch pilierov udržateľnosti, ale tu nejde len o tieto tri piliere, ide tu aj o vzájomné prepojenie medzi týmito piliermi. Toto dievčatko začne chodiť do školy, pretože už nemusí chodiť peši 5 kilometrov, aby sa dostala v čistej vode. Už si môže dovoliť chodiť do školy, pretože jej rodina e, sa vymohla z chudoby. A toto je súčasťou programov 11. OSN Cesta k dôstojnosti. Naša reakcia teda musí E, byť e, poznačená práve od týchto troch pilierov, ale aj vzájomného prepojenia medzi týmito troma piliermi. Rozvojové ciele milénia nám dokázali, že to e, vieme splniť. Agendou po roku 2015 sa teraz zaoberáme konkrétnymi zmenami. Nejde tu len o zníženie chudoby alebo mm, presadzovanie ekologického manažmentu. Na septembrovom samite globálni lídry budú musieť byť ambicioznejší a budú sa musieť zaviazať k plnému odstráneniu chudoby vo všetkých ich podobách a k splneniu inkluzívneho udržateľného rozvoja pre súčasné, ale najmä pre budúce generácie. Toto je veľmi odvážne a skutočne e, prírodové Ehm, poňatie cieľov a s tým súvisí aj povinnosť a zodpovednosť ehm, v rámci do roka 2030. Viem, že ehm, je to cieľ, ktorý podporuje Európsky parlament a musím povedať priamo, že Európska komisia je veľmi vďačná za podporu Európskeho parlamentu. Otázka znie, ako môžeme docieliť, že všetci spoločne splníme tento cieľ. Jedna z noviniek eh, tejto agendy po roku 2015 je, je, je všeobecná platnosť všetky krajiny budú nieť zodpovednosť eh, za plnenie cieľov aj eh, na domácej sfére a taktiež prispieť k tomu, aby sa splnili v globálnom meradle. Táto spoločná zodpovednosť je kľúčová a nové globálne partnerstvo, ktoré bude založené na demobilizácii všetkých aktérov na všetkých úrovniach, bude mimoriadne dôležité v plnení našich spoločných cieľov. E, výzva, ktorej čelíme, si vyžaduje reakciu všetkých vlád, aj rozvinutých rozvojových krajín, aj zmáhajúcich sa ekonomík. Tiež si to bude vyžadovať e, aj začlenenie súkromného sektora, a občianskej spoločnosti ako takej. Taktiež bude potrebné osvojiť si e, túto kampaň, pretože to bude potrebné pre implementáciu v praxi. To bude spojené s potrebným financovaním, potrebnými nástrojmi, potrebnými politickými um, aspektami. Európska únia to jasne uviedla vo uh, záveroch rady z mája, aby existovali dostatočné prostriedky na plnenie, ako napríklad uh, konkrétne datumy rozvoja. E, to bude potrebné, ale prekračuje to rámec e, iba finančných prostriedkov e, ďalej. Politický rámec bude totiž kľúčový preto, aby sa táto vízia naplnila v praxi. Aby sme zaznamenili skutočný pokrok, musíme sa posunúť v skutočnej politickej integrácii a kohezii na všetkých úrovniach. Predovšetkým potrebujeme hlbšie pochopiť, ako funguje chudoba a tri dimenzie udržateľného rozvoja a ako na zem súvisia. Mnoho dotácií nie je len um, ekonomicky a sociálne um, zbytočných, ale dokonca negatívne ovplyvňujú ľudské zdravie a životné prostredie. Dotácie na spotrebu fosilných palív napríklad v rozvojových krajinách a vzmáhajúca sa ekonomika predstavovali uh, zhruba 400 miliard eur v roku 2010 len si predstavte, čo by tieto peniaze dokázali v oblasti odstraňovania chudoby a zvyšovania udržateľnosti vzhľadom na to, že dotácie nie sú vždy zamerané na chudobných. Ehm, efektívne nakladanie so zdrojmi a ochrana nie sú spojené s zvyšenými nákladmi. Práve naopak, môže to presovať ušetrenie nákladov a môže to prispieť taktiež k navýšeniu zisku napríklad investície do lepšieho nakladania s vodnými zdrojmi poskytuje eh, lacnejšiu čistú vodu a taktiež to má pozitívne dopady na eh, verejné zdravie. Ďalším príkladom je záväzok Európskej únie bojovať eh, proti obchodovaniu s divými zvieratami a s výrobkami spolu s globálnymi partnermi. Tento boj bude prospešný nielen pre životné prostredie, ale prispoja k tomu, aby nezákonné príjmy z takejto činnosti sa nevyužívali na podporu e, ďalších fóriem takéhoto zložinu, alebo aby nepodporili korupciu e, ďalej. Ďalšie kroky, ktoré sú prospešné pre životné prostredie, pre e, miestne vlády a pre dodržiavanie princípov právneho štátu. Toto dokazuje, aké je dôležité aby keď sa hovorí o spôsobu implementácie, sme zohľadnili aj financovanie, respektíve aj finančné, aj nefinančné um, aspekty. Okrem toho musíme uh, sa snažiť spolupracovať a zachovať čo najvyššiu mieru uh, cieľov uh, v celom tomto procese. Rozhodný výsledok konferencie v Addis Abebe môže byť eh, vhodným základom pre ambiciózny postup eh, v septembri v New Yorku a potom v decembri následne v Paríži. Chceme, aby všetky tieto podujatia mali za následok ambiciózne výsledky, pretože slabý výsledok jedného podujatia môže podkopať eh, ostatné. Tým, že budeme pracovať spoločne, komisia, všetky oddelenia, aj ministri členských štátov už dosiahli toho veľa vo vývoji e, spoločného stanoviska EÚ. E, toto jednotné stanovisko, ktoré sa týka agendy po roku 2015, zohľadňuje aj obrovskú výzvu, ktorú predstavujú klimatické zmeny, ako aj potrebu nového záväzku v oblasti efektívnej pomoci rozvoja. Naďalej budeme vyvíjať jednoznačné stanovisko EÚ koherentným a konzistentným spôsobom, tak aby sme dokázali splnenie všetkých troch eh, cieľov, o ktorých som hovorila na úvod. Európska únia je ochotná zohrávať eh, plnoprávnu úlohu v implementácii agende po, agendy po roku 2015 eh, aj prostredníctvom svojich externých krokov, aj interných politík a interných krokov. Už teraz skúmame, ako zabezpečiť politickú koherentnosť medzi udržateľným rozvojom a s tým súvisiacimi cieľmi a uzrateľným rastom agentov pracovných miest a investícií. A naša práca v oblasti obehovej ekonomiky a taktiež zlepšenia aspektov riadenia sú príkladom, ktorý dobre zapadá do tejto agendy po roku 2015. Verejné konzultácie v súčasnosti prebiehajú o oboch týchto návrhoch a chcel by som vás všetkých vyzvať, aby ste sa zúčastnili týchto konzultácií, aby ste um, informovali aj eh, svoje volebné okrsky. Týmto sa dostávam k ďalšej téme. Of the post. A to sú tieto e, ciele e, trvalej udržateľnosti, pokiaľ ide o e, rozvoj, pretože to je základ toho, alebo ten základ, z ktorého vychádzajú naše ostatné cieľa. Tieto ciele by mali byť vnímané a implementované ako jeden celok. Okrem implementácie budeme potrebovať aj sledovať dosiahnutý pokrok a udržiavať e, transparentnosť, pokiaľ ide o e, dosávanie cieľov e, trvalo udržateľného rozvoja. Treba identifikovať tie oblasti, kde sa nám veľmi nedarí. E, treba byť teda transparentný, treba podporovať aktivitu a myslím si, že by sme mali mať jednu celkovú alebo jeden celkový rámec pre monitorovanie a pre transparentnosť, ktorý by sa týkal všetkých e, týchto SDG e, cieľov dokopy. Malo by sa to diať na úrovni aj národnej, aj regionálnej, aj celosvetovej transparentnosť a zahrňanie jednotlivých aktérov budú vitálne otázky. Európsky parlament bude takisto zohrávať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o zabezpečenie toho, že Európska únia Ehm, naozaj dostal, ehm, dostal svojim ehm, slovám. Hm. Hovorím teda, že je dôležité, aby sme boli transparentní, aby sme boli zodpovední za naše kroky. A máme viacero fór, ktoré hovoria o tom, aký pokrok dosahovaný v jednotlivých aspektoch agendy, ale práve politické fórum na vysokej úrovni ten, alebo to integruje hodnotenie jednotlivých komponentov. Preto sa musíme uistiť, že politické fórum na vysokej úrovni bude dostávať e, správny, správne vstupy, pokiaľ ide o jeho e, konanie, alebo teda potom ďalšie hodnotenie a uvažovanie. A je dôležité, aby raz za každé 4 roky tu boli vstupy aj od hlav e, vláda štátov. Iba takýmto spôsobom sa nám podarí ten dynamický moment nejakým spôsobom udržať tak, aby sme do roku 2030 aj tie cieľe SDG naozaj dosiahli. To je jeden z dôvodov, prečo sa teším na to, že sa zúčastním politického fóra na vysokej úrovni začiatkom júla. Aby som to zahrnul, verím, že budem môcť rátať s Európskym parlamentom, že nás podporíte v tejto našej náročnej ceste. Iba v tom prípade zabezpečíme, že cesta k dôstojnosti bude cestou, ktorú na tom sa môžeme vydať e, spoločne. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem. Thank you, Ďakujem pán komisár za tento veľmi detailný prehľad, pokiaľ ide aj o environmentálne otázky, aj o boj proti e, chudobe, respektíve všetkých troch aspektov e, trvalo udržateľného rozvoja. Vidím, že sú tu naozaj mnohí ľudia v tejto miestnosti. Ak si chcete sadnúť prípadne tam, tak eh, asi môžete. Sú eh, vyhradené pre poslancov, ale ak chcete, môžete si sadnúť eh, na ich miesta. Čiže v prvej rade asi by malo zostať voľno, ale potom v druhej rade alebo v tretej si kľudne môžete sadnúť. Ďalej máme tu ďalšieho vlastného hostia Amina Mohamed, e, špeciálna e, poradkyňa generálneho riaditeľa, generálneho sekretára OSN, pokiaľ ide o plánovanie v oblasti rozvoja po roku 2015. Amina, vy ste veľmi aktívna v tejto oblasti, venujete sa tejto téme dlhodobo, máte skúsenosti aj ako poradkyňa prezidenta Nigérie, pokiaľ ide o implementáciu mileniových rozvojových cieľov, takže sme zvedaví, čo k tomuto nám poviete. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, alebo spolupredseda, dámy a páni. Teší nás, že tu môžeme byť. Neviem, či ste sledovali naše rokovania, napríklad Simon Vaxla určite áno. A pokiaľ ide o financovanie rozvoja, tak viete, že e, ten, tú piatkovú lehotu sme celkom nestihli, ďalej sa o tom roku, a to je veľmi dôležité často, aby táto agenda, agenda dobre fungovala. Takže ešte raz ďakujem pekne za e, pozvanie a my sme vždy radi, keď sa nám e, darí podporiť e, tento proces, ktorý ešte nie je hotový. roku, z troch rokov sme strávili tým, že sa snažíme ten proces nastaviť takým spôsobom, aby tam boli zohľadené mm, priority jednotlivých strán, vrátane členských štátov a teda dosiahnuť, aby trval udržateľný rozvoj naozaj v praxi fungoval. Od roku 1992, e, o tomto koncepte hovoríme, roku 2012 to, je to koncept, ktorý tak povedz dozrel, ale teším ma, že práca v EÚ bola vykonaná v rôznych oblastiach ešte pred dvoma či troma rokmi. To bola náročná téma zladiť rozvoja životné prostredie, tak aby sme v týchto dvoch témach takým e, partnerským spôsobom postupovali a teším aj tie e, vaše e, závery, ktoré ste mali v maji, sú určite pozitívne a odzrkadľuje aj tú prácu, ktorá sa vykonáva v New Yorku, respektíve oni vás vnímajú. Ako povedal pán Vela, pán komisár, tieto tri aktivity možno sa ešte vyskytnú, ale pravdepodobne už nie naraz, ako je tomu tento rok. Čiže boj proti chudobe, inkluzívny rast a zároveň e, nezabúdanie ani na našu e, planetu. Máme e, spôsob implementácie, ktorý vlastne vychádza z Monterey, z Dohy a na posledný stretnutia sme naozaj hovorili práve o agende e, chudoby, rozšili sme to na univerzálnu agendu a to si naozaj e, vyžaduje, aby sme dosiahli konkrétne e, výsledky v oblasti OD a takisto hovoríme o iných zdrojoch, ktoré treba e, dať k dispozícii tak, aby to dávalo celý zmysel. Vychádzali sme z tých mileniových cieľov a bez nich by sme asi nehovorili o inom súbore integrovaných cieľov. Tentokrát naozaj sa snažíme tou agendou niečo spraviť konštruktívnejšie alebo komplexnejšie ako iba venovať sa jednej téme. ale sa snažíme to všetko navzájom prepojiť. Tie milné veci lesa kritizovali v tom zmysle, že ako sa k ním e, vlastne pôvodne vlastne dopracovala tentokrát, ale sú tam zaangažovaní všetci, aj členské štáty, aj akademici, aj firmy, súkromný sektor. E, naozaj to je bezprecedentné a vidíme, že väčšina týchto cieľov v, týchto, v tomto dokumente aj nakoze, naozaj je. Eh, keď máme tých členských časov takmer 200, samozrejme je náročné eh, všetky tieto priority tam aj eh, ponechať. Niektoré veci by tam možno mohli príbudnúť, ale vôbec je náročné aj v tom prvom drafte, alebo v tom nultom drafte vôbec ponechať to, čo tam už je, keď si zoberieme aj uh, skutočnosť, že máme tu 193 e, členských štátov, každý má svoje priority, ale keď sa to má nejako vyvážiť, e, tak niekedy to ide cestou tých naj, najnižšieho spoločného menovateľa a to by sa nám nepáčilo, takže snažíme sa tú mieru ambícií uchovať. Takže v júli máme tu veľmi dôležitú lehotu, tu, ktorá bola spomenutá potom v septembri, agenda trvalo rozvoja a financovania a potom takisto veľmi dôležité stretnutia budú v Lime, v Paríži, e, aby vlastne v prípade kopu e, sa hovorilo o našich výzvach v oblasti klimatických zmien. Vidíme, že tie sú dôležitou súčasťou e, našej rozvojovej agendy. Moji kolegovia Krista Figueres napríklad Častokrát hovoríme o tom, že rozvoj a životné prostredie navzájom súvisia, sú to dve strany tej istej mince, ale naozaj tentokrát sa snažíme venovať aj agende chudoby, aj klimatickým zmenám v tom prepojení. Tie témy, ktoré sa teraz venujeme, tie výzvy sú naozaj väčšie ako kedykoľvek v minulosti. Dnes možno to ešte zložitejšie, ako keď sme začali s touto agendou, pretože stále sa snažíme nájsť takú agendu, ktorá bude reagovať na tie požiadavky, ktoré tu máme. Je to naozaj veľká výzva. Dnes e, v Európe napríklad sa veľa hovorí o migrácii. Vy túto krízu, ktorá momentálne prebieha, sa snažíte riešiť, ale my v rámci tej agende sa snažíme e, hovoriť o prvopríčinách e, takéto e, migrácie, ako s nimi nakladať, ako e, napríklad E, sa dopracovať skôr k plánovanej migrácii, ako tomu bolo vždy e, v minulosti, pretože v súčasnosti tá migrácia vyzerá niečo, než by e, mala vyzerať. Potom ďalšia téma, nezamestnanosť mladých ľudí. Je veľmi dobré hovoriť o mladých ľuďoch, o ďalších generáciách. Momentálne máme veľmi vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí všade na svete. Treba mladých ľudí zaintegrovať do našej spoločnosti. Takže hovoríme, že keď sa pozrieme na výzvy, táto agenda sa musí snažiť e, byť univerzálna, integrovaná a reagovať na nielen čo poznáme, ale aj to, čo pravdepodobne nás čaká na najbližších rokoch, keďže sme sa nevenovali a neinvestovali do týchto mnohých e, príčin. V rámci tejto generácie to možno aj dosiahneme, pokiaľ ide teda ukončenie chudoby, ale to isté platí aj pre klimatické e, zmeny a dúfame, že to aj naozaj dosiahneme. Teší nás, že sme dostali rôzne pozitívne signály na G7, takisto aj encyklika od papeža e, veľmi dobre hovorila o e, týchto témach, čiže že tento dynamický moment e, pokračuje v tomto zmysle a teraz sme optimisti, že sa dopracujeme k tejto ceste smerom k dôstojnosti a že povieme ľuďom, že v rámci tejto tranzície naozaj mileniové rozvoje cieľe sú nedokončené. Treba naďalej na nich pracovať, ale dôležité je, aby sme to nerobili iba nejakým časočným spôsobom. Momentálne ako to vyzerá, pokiaľ ide o rokovania, pokiaľ ide o financovanie rozvoja, to stále prebieha. Naďalej sa snažíme dopracovať tomu, aby do Addis bol pripravený dohodnutý dokument z New Yorku. Myslím, že všetci na tom e, súhlasia alebo na tom sa zhodnú, ale sú ďalšie výzvy, ako e, to riešiť napríklad pokiaľ ide o daňové otázky. Toto je vec, e, o ktorej dlhodobo máme nejaké dôkazy, ale pýtame sa, aké mechanizmy dáme do praxe, tak aby sme tieto výzvy na vyšších 15 rokov mohli riešiť. Vieme, že infraštruktúra je dôležitá časť toho, čo potrebujeme ja keď som pracoval v Nigerii, keď sme sa snažili dosiahnuť e, alebo splniť tie e, mileniové ciele, tak v Nigerii sme práve tú infraštruktúru e, nedokázali e, splniť. Naozaj boli tam veľké náklady. A ja si pamätám, že vtedy nám ľudia hovorili, infraštruktúru tam e, nerátajte, to nie je mileniový cieľ, ale keď e, neriešite elektrínu alebo vodu alebo cesty, ako môžete to nevnímať, keď hovoríme o napríklad e, súkromnom e, podnikaní alebo vzdelávaní alebo zdravotníctve, predsa je to názvom veľmi úzko prepojené, takže treba toto všetko e, riešiť e, vracanie tej infraštruktúry a nie postupne, ale treba, aby sme naše hospodárstva naozaj transformovali. Preto infraštruktúra je veľmi dôležitá. Akým spôsobom dostaneme alebo dopracujeme sa k tým investíciám, ktoré sú dlhodobé a hovoríme tu o infraštruktúre, E, či už novej alebo tej, ktorá potrebuje nejakú e, renováciu a vtedy sa aj prepojí na rôzne prírodné katastrofy. Takže to je veľká téma a treba vnímať aj to napríklad, akým spôsobom môžeme ozeleniť naše mesta, ako naložiť z infraštruktúrou, pokiaľ ide o moc, e, teda pokiaľ ide, pardon, energiu, tak, energetiku. Takisto sme hovorili aj o mm, obchode, pokiaľ o financovanie rozvoja. To je dôležitá téma, akým spôsobom e, vytvoríme rovnejšie podmienky, tak aby všetci, ktorí obchodujú, mohli z toho vyťažiť si pre seba niečo pozitívne. To bola jedna diskusia, ktorá stále nebola uzavretá, keď som včera z New Yorku odchádzala. Všetci si uvedomujú, že pokrok bol dosiahnutý a poviem, že 2,5 troška do, dva, mm, dva pol roka dozadu, keď sme, e, keď nikto vlastne o tom a nechcel hovoriť, mm, e, sme spravili veľký, a dosiahli veľký e, pokrok a myslím, že sa aj dopracujeme k dohode, pokiaľ ide aj o tému ODA a to dokonca tohto, tohto týždňa. Máme tu e, dohodu, ktorá nie je e, práve záväzná, preto je dôležité, aby sme nejakým spôsobom našli taký nástroj, ktorý bude nejakým spôsobom e, tlačiť e, na to, aby tieto e, naše vlády jednotlivé ciele, na ktoré sa dohodnú, aj reálne splnili. Posledňovanie datovej revolúcie, treba, aby sme naozaj mali štatistiky, ktoré sú, a teda údaje, ktoré sú dôveryhodné, ktoré sú odmerateľné a ktoré sú také indikátory, ktoré môžu zabezpečiť to, že ľudí neponecháme na pospas súdu. A a treba e, si povedať aj akým spôsobom e, pristupujeme k otázke financovania rozvoja. Musíme mať aj ďalší mechanizmus e, revízie alebo sledovania, ako to spravíme, dve slova tu zazneli, integrovaný, ale odhodlaný alebo naozaj určený pre túto úlohu. Treba z hľadiska financovania, aby sme tam mali e, naozaj integrovaný systém a to všetko je téma, ktorá je ešte otvorená, ale je naozaj nám o tento cieľ, aby sme sa do Adidas vybrali s hotovým dokumentom. Ten nulový draft, ktorý som spomínala, tak o tom sme našli rokovať tento týždeň a práve preto to bola taká e, výzva e, vidieť, že sme nemohli to financovanie rozvoja uzavrieť. Máme tu paralelné procesy, e, máme tu expertizu z rôznych členských štátov, takisto aj podnikov a spoločnosti to ďalej vplýva na tie rokovania, ale dosiahli sme aj e, vyššiu mieru flexibility zo strany jednotlivých negociátorov tak, aby e, tie ďalšie rokovania v najbližších dňoch e, sa vyvíjali dúfam pozitívnym spôsobom. Dokument v preambule v úvode hovorí o konkrétnych cieľoch a indikátoroch v rámci teda toho teda tých celkových indikátorov Vieme, že to bude náročná úloha pre nás všetkých, ako potom toto pretaviť do reality na úrovni konkrétnej krajiny. Ja už potom nebudem tiež sa venovať začiatku e, tejto, alebo teda tejto, tejto teoretickej práci, ale budem to snažiť implementovať v praxi. V Nigerii máme v Nigerii novú vládu, e, ktorá zdieľa náročnú situáciu v porovnaní s poslednými 8 a 9 rokmi. Budeme sa venovať v našej vláde aj infraštruktúre, čo je náročná E, úloha mm, v rámci 4 rokoch, samozrejme, keď máme demokraciu, sme istým spôsobom obmedzení, ale to je realita a e, treba aj tie demokratické inštitúcie posilňovať a umožniť im konať primeraným spôsobom. Keď sme hovorili o mladom dievčati, tak ja som tiež e, v 60. rokoch bola e, malým dievčaťom v Nigeri, teraz tam máme ten Boko Haram, to je hrozná tragédia. Mám E, certifikát, e, všetky papiere, ktoré mám, e, alebo teda vtedy vtedy boli k dispozícii, mal som k dispozícii vakcináciu, mala som certifikát o tom, že som bola narodená, to je porodný, rodný list a istým spôsobom to sa aj fungovalo. Čo sa stalo, čo sa zhoršilo? Dnes je to zase naozaj horšia, ako bola Boko Haram, unosí deti, unosí dievčat my sme takedy mali napríklad jazero Čad, e, ktoré, to bolo obrovské jazero, keď som tam išla do, preletela to e, v helikoptere, tak som mal pocit, že som možno v Anglicku, teraz je to naozaj iba taká kaluž, e, čiže na, viaceré veci sa za tie posledné roky sa ročia zhoršili, treba si to tiež uvedomiť a to sú tiež výzvy, ktoré budeme musieť v najbližších rokoch riešiť v rámci tejto agendy trvalo udržiteľného rozvoja. Takže preto hovorím, nie je to iba technokratické cvičenie nejaké proste na úrovni krajín. Tá expertita, ktorú tu máme v rámci skupiny alebo v rámci našich inštitúcií, tá sa musí naozaj e, v praxi e, prejaviť, ako e, v tých jednotlivých krajinách to v praxi bude fungovať, pokiaľ to chceme naozaj tie cieľe do roku 2030 dosiahnuť. Máme tam teraz 17 cieľov. Viem, že veľa ľudí hovorilo o tom, koľko cieľov OSN už pripravilo. Tentokrát máme komplexnú situáciu, máme veľký problém, takže potrebujeme veľké ciele. Všetky sú potrebné. Je to e, výzva. Každý cieľ je e, istý cieľ. Krajiny si tieto, cie, tieto plány nepripravia sami, pripravia si nejaké svoje vízie a treba by mať takýto z dispozícii, aby si to mohli porovnávať, aby tieto naše ciele mohli sa aj pretaviť do praxe treba tieto výzvy riešiť takým spôsobom, aby sme mali rámce, ktoré sú, ktoré vychádzajú z konkrétnych e, faktov, z konkrétnych e, dôkazov. Treba posilňovať tie partnerstva medzi našimi inštitúciami v rozvinutých a rozvojových krajinách, tak aby e, sme aj za pomoc technológie mohli E, postupovať e, ďalej, aby sme mohli kombinovať aj digitálne dáta, aj tie tradičné dáta, aby sme našim vojskom povedali, že majú konať včas, aby boli tieto dáta tiež k dispozícii rýchlejšie. Treba zabezpečiť to, že budeme schopní odkomunikovať túto agendu. Do obeda som sedela s komunikátormi, ako, ako komunikujete slovo trvalo udržateľný. U nás na mojom jazyku to ani vlastne neexistuje v Nigerii. E, toto sú veci, ktoré sú dôležité aj pre ľudí v Európe, aj v arabskom svete, aj v Afrike, aj v Ázii. Ako si to ľudia uvedomia, že toto je niečo, čo sa ich týka, že to je urgentná téma. Ten systém eh, accountability, eh, to je tiež eh, vec, ktorá, ktorá má nastaviť v New Yorku tak, aby potom v praxi naozaj fungovala. Ako to napojíme na našich poslancov, na našu občianskú spoločnosť, na našich podnikateľov. Pokiaľ biznis napríklad hovorí o KPI, tak e, treba to prepojiť na indikátory e, kvality ľudského života. A ako tie indikátory, ktoré používajú, proste jedny sú prepojené na konkrétne cieľe, konkrétne rozpočtové položky alebo riadky, ktoré majú druhý. Prejdem teraz k implementácii. Eh, pretože eh, vidíme to, čo sme teraz urobili, ale máme ambície a veľké očakávania. Ako eh, budeme riešiť implementáciu? Implementácia, kde sa nám podali, podali dosiahnuť úspechy, ale máme tam aj isté medzery. Potrebujeme zručnosti, potrebujeme zmeny štruktúry v inštitúciách, mnohé zásadné zmeny, aby sme mohli reagovať na to, čo máme vo všeobecnej agende Týka sa to všetkých. Je to globálna agenda, regionálna agenda, krajín, agenda krajín. A ja sa pýtam, kto je najzraniteľnejší v tej ktorej e, komunite a musíme dbať o to, aby sme investovali pre každého. Keď sa pozrieme na OSN, tak vidíme, že najmenšie a, a, a tí najmenší e, členovia našich e, rodín sú najzraniteľnejší a my musíme vlastne e, dbať o to, aby sme splnili tieto aspirácie. Univerzalita sa musí vzťahovať aj na koherentnosť politik. E, to sme si všimli, e, že to sa darí aj v tej práci, ktorú koná EÚ. No a myslím, že veľmi dôležitá je úloha členov parlamentu. Vy máte nástroje na to, máte možnosť vykonať legislatívnu prácu. Môžete mnohých povzbudiť. Môžete e, pomôcť tomu, aby dievčatá mali prístup k vzdelaniu. Potrebujeme zákony na reformu e, daní. To všetko sa musí e, efektívne monitorovať a musí sa zabezpečiť, aby sa to naozaj dosiahlo. Nebudem teraz hovoriť o zodpovednosti dohľadu, ale dôležité je aj zapojiť mnohých. Tu sú mnohé výzvy. Často ide len o bilaterálne kontakty zainteresovaných. Ehm, máme tu podnikateľov, máme občanskú spoločnosť, ale nám musí to, aby sme všetkých posadili za jeden stôl. Musíme spoločne hľadať riešenia. Áno, viem, je to mnoho cynickosti, mnohé veci zlyhávajú a ako môžeme dokázať svetu, že budeme úspešní. Ale musíme mať nádej, musíme sa pokúsiť dosiahnuť teda o čo nám ide, aby sme dosiahli, e, e sú tu miliardy ľudí, ktorí si zaslúžia túto pomoc a preto to musíme urobiť. E, musíme sa snažiť, aby sme viac spájali e, členov parlamentov a medzi tým, čo robíme tu a to, čo robíme v našich hlavných mestách. Je tiež potrebné spájať členov parlamentov v regiónoch. E, všimla som si prácu členov parlamentov, ako posilňujú demokraciu je potrebné, aby sa stretávali a aby e, jeden druhý posilňovali v tých oblastiach, e, ktoré, v ktorých konáme. Musíme posilniť právny štát, musíme posilniť spravodlivosť. No a myslím si, že ten posledný úsek nám naozaj umožní, aby sme dosiahli výrazné úspechy, že dosiahneme svet dôslednosti a nádeje. Áno, na tom plagáte sme to mali, musíme sa vzájomne rešpektovať. Ďakujem. Amina, thank you very much. Amina, veľká vďaka. Bolo to trošku viac ako 10 minút, ale myslím, že každého to veľmi zaujímalo. Boli to veľmi dobre vyjadrené poznámky. A dali ste aj dôraz na význam kvality inštitúcií. Neobmedzili ste sa len na nejaké koncepty, ale hovorili ste veľmi e, o praktických príkladoch z vašej krajiny. A som si istý, že Klaus Rudischhauser, ktorý bude hovoriť e, z perspektívy DigiDevco, e, sa vyjadri tiež v tejto téme. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že po takýchto dvoch obsiahlých prezentáciách ja môžem hovoriť stručne. E, pán komisár, milá Amina, veľmi vítam to, že sa tu stretávajú dva výbory k tejto téme. A ak môžem, e, prijal by som si aj v budúcnosti bolo zainteresovaných ešte viac výborov, pretože to je veľmi obsiahla agenda. Vieme, že koherentnosť politik je, bude jedným z dôležitých nástrojov implementácie e, e, SDG cieľov. A musíme teda hovoriť o e, viacerých politikách a musíme sa sústredovať na tú sadu cieľov, o ktorých teraz diskutujeme. Ako vám Mina povedala, nachádzame sa vo fáze rokovaní. E, väčšina mojich kolegov je teraz v New Yorku aj z členských štátov a vieme, že tieto diskusie sú zložité najmä pokiaľ ide o prosvedky e, implementácie. Ale to je normálne. A mi na to povedala aj iní. Konferencie e, tento rok e, sú prepojené. E, konferencia v Addis bude veľmi dôležitá pre úspech v New Yorku a potom aj pre tie ďalšie konferencie. Takže nemôžeme podceňovať tieto prepojenia. Takže úspech v Addise bude veľmi významný. V súčasnosti to ale vyzerá veľmi zložito. Kolegovia v New Yorku dňom nosov pracujú, aby dosiahli e, úspech v Alice, ale Amina dnes dopoludňa povedala v inom kontexte, e, že e, to, že tie diskusie sú dôležité, vlastne nasvedčuje tomu, že každý ich berie veľmi vážne. A, a to po celom svete. A myslím, že to je dobré znamenie teda to, že ešte sme dosiahli náš cieľ, neznamená, že to je znamenie nejakého neúspechu, ale je to znamenie toho, že každý je veľmi e, e, e, zameraný na ten, dosiahnutie tohto cieľa. A ja dúfam, že dosiahneme dobré výsledky. Myslím, že my, Európska únia, teda komisia, parlament a členské štáty e, sa naozaj e, veľmi zasadzujú za tieto ciele Ehm, uznesenia parlamentu ehm, e, jasne naznačujú, že tu nie je len veľký záujem, ale to, čo sme videli v našich oznámeniach z komisie, ale aj v uzneseniach parlamentu, to, čo je teraz na stole v parlamente, vidíte, že tu sú rozdiely. Ehm, myslím, že na to už sa zabudlo, ale bola to vlastne EÚ, ktorá priniesla tie, ktorá vlastne spojila tieto dve kolaje MDG a SDG, teda tá pomoc EÚ, aby sa vyrokoval jeden rámec ako nástupca pre MDG a potom aj tá budúca agenda udržateľného rozvoja, to je výsledok toho, že sme my tak veľmi na to naliehali. Takže už teraz musíme samozrejme premyšľať o implementácii a k tomu sa vrátim je mnoho vecí, ktoré môžeme očakávať a musíme sa na ne e, veľmi skoro pripraviť. Keď sa pozriete na naše oznámenie z roku 2014 a porovnáme to so známom cieľov SDG, tak tam vidíte mnohé spoločné body. A teda máme veľmi obsiahlý program, máme, podarilo sa nám dosiahnuť tú otvorenú pracovnú skupinu a sa získala veľké uznanie. Ale je tu veľa cieľov. Ten prvý je samozrejme konferencia v Addis, pretože ešte stále musíme dokázať, že prostriedky implementácie, o ktorých sa hovoria ako o spoločnom záväzku všetkých krajín, je dosť ambiciózny cieľ mm, ktorý bude viesť k implementácii SDG ak sa nám to nepodarí v ADES dosiahnuť, tak vlastne bude ohrozená implementácia SDG. To je teda veľká výzva, ktorá je pred nami. A samozrejme, latku sme nastavili veľmi vysoko. E, e, teda e, chceme znova potvrdiť náš cieľ 0,7. áno, ekonomika nie je v takom dobre stave, ako bola v roku 2005, ale E, myslím, že musíme to zdôrazňovať. Nemôžeme pristúpať k tomu len defenzívne. My vlastne v rámci e, ODA e, ponúkame veľmi ambicióznu pomoc a my sme vlastne schopní mobilizovať túto pomoc. A samozrejme musíme vytvoriť tie správne politiky, pretože práve politiky vlastne sa pričujú o to, aby sme mohli implementovať samotné ciele. Súkromný sektor e, bude e, správnym smerom mobilizovať svoje ciele len vtedy, ak bude konať v rámci e, správnych politik. A vtedy môžu začnú, začať tieť finančné zdroje. Takže s našimi roz- závermi rady a záväzkami EÚ môžeme prísť do Addis s veľmi ambiciozným ambicioznou ponukou a dosiahnuť dobrý výsledok. Pretože e, G77 by to mala uznať a my musíme teda ofenzívne postupovať. Ďalším významným aspektom, a to ešte uvidíme, ako sa nám ho podarí dosiahnuť, je to, že meníme paradigmu e, sever-juh na globálne partnerstvo a toto veľmi presadzujeme. Teda tu nejde o to, že sever platí za juh, ale tu ide o univerzalitu tejto agendy. To je veľmi dôležitý prístup a to musíme obhájiť so všetkými dôsledkami. Pretože univerzalita vlastne tiež znamená, že my v rozvinutých krajinách musíme tiež implementovať túto agendu. A ako som povedal skôr, toto nie je len otázka ľudí, ktorí e, konajú v rozvojovej politike a v rozvojovej práci, to je otázka mm, vlád a, a parlamentov, aby sa do toho zapojili. A e, stále ešte nemôžeme byť spokojní s tým, ako naše vlády a naša občianská spoločnosť e, pristupujú k tejto otázke, lebo mm, k tomu, čo vlastne univerzalita znamená v tejto súvislosti A myslím, že my musíme slúžiť ako dobrý príklad, ak máme pomôcť tretiemu svetu. E, musíme tiež lepšie mobilizovať e, občianskú spoločnosť a neštátnych aktérov, nielen v oblasti klimatických zmien, ale aj ďalších. To je stále veľmi dôležité. No a preto som povedal, že budem hovoriť stručne, tak ukončím tým, že to, čo najbližší týždňov musíme urobiť, je, aby sme zachovali svoj ambiciózny prístup. Ale musíme byť tiež e, realisticky, Nemôžeme byť nadmerne ambiciozní, tak musíme nájsť vý, správnu rovnováhu, to, čo sa dá dosiahnuť, čo sme schopní dodržať. A myslím, že na to potrebujeme, tento parlament, na to potrebujeme vás, aby sme tieto ambície vo všetkých tých troch či štyroch konferenciách sme mohli dosiahnuť aj pokiaľ ide o členské štáty, ale aj pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, teda o občan, e, európskych daných poplatníkov je dôležité, aby sme mali túto podporu, aby sme mohli byť e, ambiciozni. Takže to je všetko, čím by som chcel prispieť do e, tejto diskusie. Ďakujem. Thank you, Klaus. Ďakujem, Klaus. E, to bolo veľmi jasné vyjadrenie toho, v akom stave sa vlastne rokovania nachádzajú a ako môže prebiehať implementácia. Prejdeme k e, diskusii. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi Vela. E, musí odísť. E, ďakujeme za vašu účasť a samozrejme vaše poznámky zohľadíme v diskusie. Takže členovia parlamentu majú možnosť položiť otázky. Mám prihlásených piatich. Prosím, aby ste sa obmedzili na jednu minútu vo svojich e, vystúpeniach a to bude platiť aj pre odpovede. Takže Charles Garant, nech sa páči. Ďakujem pekne. Súhlasím s tými cieľmi, ako boli teraz predložené s takým veľkým odhodlaním. To si naozaj e, e, vyžaduje a mm, zaslúži náš rešpekt, ale pokiaľ ide o našu schopnosť, to je odfinancovať, tam už som skeptickejší Čiže tie finančné otázky sú stále otvorené, ako to už aj zaznelo. Prečo teda e, som trochu skeptický? Už e, bolo povedané, že tu máme ambiciozne cieľe, pokiaľ je o Európsku úniu a v minulosti ten cieľ nebol e, splnený. Potom bol v roku 2005 obnovený, podpísala to aj komisia, aj rada, aj Európsky parlament a tiež tie výsledky neboli také, ako sme si predstavovali posledná rada ministrov pre rozvoj dokonca ani sa nezhodla, pokiaľ ide o záväzný kalendár. Čiže pokiaľ ide e, o to financovanie 0,7%, e, to sa nám nepodarilo dohodnúť. Čiže niektorí ľudia pripravujú alebo dávajú nejaké sluby, ale potom ich e, nesplňa. Pričom hovorím, tento konkrétny slub bol záväzný. Naše členské štáty, niektoré sú naozaj um, veľmi uh, dobre, pokiaľ je splnenie tých cieľov, ale iné vôbec nie. A zase tretie sú také, že v rámci tej krízy ako keby neboli schopné tie svoje e, ciele plniť. Ďalší dôvod, prečo som skeptický, je nasledovný. Myslím si, že sme si ešte nepovedali jasne, ktoré peniaze pôjdu do e, ktorých e, oblastí, kto bude financovať klímu, kto bude financovať rozvoj. Máme e, fondy, ktoré sú k dispozícii m, mm, pre rozvoj a budú tieto zohľadené v tom mysle, že budú aj na e, klímu, e, teda reálne e, použité. Mali sme s pani Hedegard e, veľmi takú nepríjemnú diskusiu v tejto e, to je mi Škoda, že pán komisár už on tu nie, ale komisár nám jasne e, by mala povedať, kto bude čo robiť v ktorej oblasti. Potom posledná vec, opäť v súvislosti s poslednými závermi, ktoré tu na rade zazneli zo strany ministrov e, rozvoja potom sa stala jedna e, vec a to bolo zníženie 43% e, rozpočtov pre rozvoj v prípade členskej e, krajiny. Čiže tie závery proste už nie sú aktuálne aj vo svetle týchto okolností. Treba o tomto otvorene hovoriť a jediný spôsob, ako toto dokážeme vyriešiť, je, že budeme trvať na tom, aby prostriedky financovania boli poskytované alternatívnym a inovatívnym spôsobom. Myslím si, že Európska únia môže ešte svoju časť, tak povediac, zachrániť eh, v Addis ABB a to tak, že povie veľmi konkrétne, akým spôsobom eh, tieto problémy financovania eh, vyrieši. Pretože ako hovoríme o tých 100 miliónoch do roku 2020, však to bolo, tak mi povedzte, že kde tie peniaze nájdete. Vy ste povedali, že keď sa ciele určia, tak potom peniaze prídu. Dúfam, že máte pravdu, ale na základe tých skúseností, ktoré máme, E, častokrát e, musím povedať, že som nie taký optimistický, práve naopak som skeptický. Dúfam, že sa ale milím. Ďakujem, Maria Hojva. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše vystúpenie a pani Mohamedovi ste hovorili, že treba urobiť následné kroky pri financovaní, ale ako by sa mali merať tieto ciele a ako by sme mali robiť dohľad, s akými údajmi tam budeme pracovať, aké zdroje údaj a kto ich vlastne zhromaždí. Tam je veľa otázok. A potom e, e, je tu plán e, cieľov z Addis a Beba a, a potom tie ciele z toho post 2015 by sa mali zlúčiť a kto to urobí. No a mňa by tiež zaujímalo, či existujú nejaké E, návrhy pre dobrú komunikáciu. To sa mi páčilo, ako ste to spomínali. No a potom ešte tretia otázka. Pán komisár žiaľ už odišiel. On hovoril o úlohra. a často sa objavuje kritika, že e, e, súkromný sektor zohráva alebo má dostať veľkú úlohu v implementácii agendy post 2015 ako sa podarí zabezpečiť, aby naozaj podniky konali e, v zmysle e, rozvojových cieľov, teda aby im nešlo len o ich zisk. Mm, mm, hovorí sa o čistej vode, teda musí, byť, e, musí to byť čistá voda za dostupné ceny, lebo pitná voda je vlastne ľudské právo a to nie je otázka obchodu. Ďakujem Heidi Hautela. Ďakujem veľmi pekne ja som vlastne e, e, jednou z tých, teda ministerkou tých krajín, ktorá sa rozhodla e, znížiť svoju rozvojovú pomoc, oficiálnu rozvojovú pomoc o 43%. E, bola som ministerkou e, pre rozvojovú pomoc. A pán e, Gerens je tiež e, vlastne bývalým ministrom rozvoja politiky a jeho krajina dosiahla vlastne cieľ e, 1% e, HDP. E, pán Rušhauser, myslím, že vy ste boli príliš e, defenzívni, pretože my máme veľmi veľké nedostatky, pokiaľ ide o naše záväzky. E, závery rady to preukázali, takže ja by som e, Eh, rada počula od vás, ako komisia môže vyvinúť väčší tlak na členské štáty, aby dodržali tie záväzky, ktoré už urobili. A samozrejme, potrebujeme inovatívne financovanie rozvojovej práce, ale máme tu už záväzky, ktoré odzneli. A potom pani Amina Mohamed. Inovatívne financovanie. Ako sa to vyvíja? Ako e, sa o tom bude hovoriť na konferencii v Addis Abeba? Ďakujem, pán Ek. Ďakujem. Musím sa pripojiť k tomu, čo povedal pán Görens. Myslím, že e, neberieme túto udržateľnú politiku vážne. Dôležité je, aby sme urobili niečo pre tých 800 e, tisíc ľudí, ktorí zomierajú hladom na tomto svete každý rok e, vydávame obrovské sumy peňazí na tradičné spôsoby e, stravovania. E, každý rok sa obrovské objemy toho, čo vyťažíme zo menia na krmivá. Ehm, E, spotrebujeme obrovské množstva mesa v západných štátach, v, roz- e, v priemyselných štátoch a na druhej strane hľadujú ľudia, myslím, že každých 10 e, sekúnd zomrie jedno dieťa podľa najnovších štatistik. A my jednoducho pokračujeme a my nič nerobíme, iba hovoríme o nejakom udržateľom rozvoji. To je ale pokritectvo. A o tom musíme E, vážne premýšľať, teda ako tieto veci dáme do správnych kolají, aby ľudia ďalej nezomierali na účet e, rozvojených krajín a ich tradičného spôsobu stravovania. Ďakujem e, prosím, dodržiavajte tú jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim hovoriť minútu. Myslím, že by sme mali prijať pozitívny prístup, tak ako o tom hovoril e, pán komisár. Musíme dosiahnuť určité veci. Samozrejme, môžeme sa pozrieť na negatívne stránky, ale hovoríme o tom, čo môžeme pozitívne urobiť. Preto sme sa tu zišli. Hovoríme o energii, o prírodných zdrojoch a e, je tu veľa e, spoločností, ktoré sú ochotné investovať a sprístupniť zdroje a mm, e, parlament, komisia už mnohé veci robí. No a samozrejme hovoríme o rovnováhe v politikách. A musíme vedieť využívať zdroje. To sú témy, o ktorých musíme hovoriť. Mám teda otázku na pani Mohamed. Možno trošku je to mimo témy, ale hovorili ste o Nigerii. Tam je problém s prenasledovaním kresťanov v Nigerii 450 rodín muselo újsť. E, ale ja by som chcel zachovať ten postup, e, pozitívny prístup a teda chcem sa pýtať, čo vlastne môžeme pozitívne urobiť, aby sme dosiahli tieto ciele. Pán Florent, ja si toto všetko s veľkou pozornosťou vypočúvam a musím povedať, že počúvam každý rok to isté. Nikto presne nevie, ako funguje implementácia a tak ďalej. Je tu veľká neistota. Ja sa chcem opýtať na nasledovné situácia vo svete je taká, aká je. Máme tu ISIS, Ukrajinu a rôzne iné starosti. Nebolo by naozaj na čase skutočne masívne sa postarať o to, aby sme mali nejakú spoločnú politiku rozvoja, politiku presťahovalectva, aby sme vôbec využili celú našu váhu, či už je pozitívna, negatívna, o tom sa dá hovoriť, ale ak sme vôbec schopní nejakým spôsobom to jasne sformulovať, tak je teraz tá správna chvíľa. To sa nemusí stať tu v Bruseli, ty v Hágu, ja v Berlíne, aj môj priateľ ochranca zviera tiež v Berlíne ale iba tam, v našich hlavných mestách, to môžeme nejakým spôsobom ovplyvniť. Tam eh, musí nastať to uvedomenie. Pán predseda, dúfam, že ma nevypnete. Práve tam eh, sa to musí eh, prepnúť. Klaus Hauer môže predkladať také návrhy, aké len chce. Nebudú sa však dať naplniť v praxi, pretože členské štáty o tom rozhodujú napokon. Ďakujeme. Linda, aj ty chceš položiť otázku? Týka sa v podstate toho istého. E, v priebehu konania európskych e, rozových dní naši kľúčoví partnery, e, jedni z nich sa vyjadrili, že ich znepokojujú tie ciele 169 a tak ďalej a keď to videli šéfovia štátov a vlád, nemohli veriť vlastným očiam, ako to mážu, môžu vôbec podpísať, ako to majú potom doma predať. Neviem, do akej miery sa ešte stále hovorí len skutočne o podpore tých, ktorí sú podporovateľmi rozvoja a nie celej vlády. E, chcem sa opäť, a my hovoríte o tom, že vlády majú akýsi zoznam konkrétnych bodov toho, čo už robia. To ma trošku znepokuje, pretože e, ciele MDG to boli e, predsa konkrétne veci, ktoré sa majú splniť. Nejde tu o um, nejaké konkrétne body, ktoré členské štáty vyberú. Pán Štýr, ja by som chcel tiež položiť otázku, ktorá sa v podstate uberá rovnakým smerom. Po tom, čo som si vypočul pána komisára Velu, e, ten spomenul viacero veci, ktoré sú mimoriadne dôležité, napríklad čo sa týka významu ochrany zvierat, e, divo žijúcich zvierat, to sa zrejme nezohľadňuje dostatočne v tomto rámci. A zároveň je tu mnoho rôznych e, iných otázok, teda Zrejme ide o to, ako to všetko zosúľadiť, tieto priority. Ehm, v správe myslím, že bolo veľmi užitočné uviezť 6 konkrétnych pilierov. Teda chcem sa opýtať, do akej miery tieto piliere, týchto 6 pilierov je obsahnuté v medzvládnych rokovaniach a či sa to vníma ako prioritné oblasti, ktoré by sa dali si ľahko zapamätať. Amina, možno by by ste mohli odpovedať ako prvá na to množstvo otázok, ktoré tu zoznelo. Ďakujem eh, za eh, reakcie na naše prezentácie. Vždy je veľmi prospešné, eh, keď dostávame aj reakcie, aby sme dokázali zlepšiť našu formu komunikácie. V New Yorku sa niekedy cítime trošku vzdialení od skutočného diania. Ešte stále tento proces nie je uzavretý. Čo sa týka ďalších krokov po revízii, ešte musí Ehm, k tomuto byť vynaložené obrovské úsilie. Vieme, že ani zďaleka ešte nie sme schopní eh, presne povedať, čo sa nám podarilo dosiahnuť, pretože eh, boli veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Teda v cíli 16 sa hovorí o poslednej inštitúcii, do toho musíme investovať tak aby tieto inštitúcie mali dostatočné a kvalitné údaje. Čo sa týka e, fóra na vysokej politickej úrovni, e, toto ešte sa len monitoruje ďalšie možné kroky. Malo by začať pôsobiť na budúci týždeň, ale skutočný rámec sa uzavrie až na budúci rok. Štatistické komisie potom e, vypracujú ukazovatele činnosti tohto fóra. Taktiež sa kladie veľký dôraz na to, aby aj ciele po roku 2015, aj e, e, financovanie rozvoja boli koherentné. Keď sa pozeráme na spôsoby plnenia v prípade cieľa 17, vidíme, že sa odzrkadľujú vo financovaní e, pre rozvoj v tomto dokumente. Musíme sa teda postarať o to, aby sa mm, boli dostatočne tieto cieľe zosúladené. Čo sa týka rozličnej iniciatívy, občianská spoločnosť má obrovské um, siete infraštruktúru môžu e, komunikovať e, o obsahu tejto agendy. My sa snažíme s nimi spolupracovať. E, v septembri očakávame významný pokrok. Chceli by sme, aby tieto ciele boli všeobecne známe. Je dôležité však, aby vo fáze implementácie už potom nastúpili konkrétne štáty, aby sme s nimi mali kontakt agentúry OSN na úrovni jednotlivých štátov práve na tom konkrétne pracujú s našimi partnermi. Úloha súkromného sektora, to ste si už spomenuli. E, my sme sa snažili e, vyčleniť pre súkromný sektor významnejšiu úlohu, ale zároveň sú tu isté obavy, ktoré súvisia s tým, že mnohí zastupcovia občianskej spoločnosti G77 majú veľké výhrady k tomu, ako sa veci robili v minulosti a do akej miery by sa mohla kontrola zintenzívniť, aby sa k tomu pristupovalo zodpovedne. Minulý týždeň som strávila deň či dva na pôde OECD, tam sa diskutovalo o zodpovednom prístupe k biznisu. Myslím, že teraz už vidíme, že celý sektor biznisu sa chce tiež venovať otázkom udržateľného rozvoja. Ešte stále je to však len v plienkach. Máme množstvo ukazovateľov, ako to merať. Musíme do toho procesu začleniť aj súkromný sektor. A toto všetko sa však musí urobiť na úrovni konkrétnych štátov, nie na globálnej úrovni parlamentoch, v občianskej spoločnosti, vládkach, e, tak aby podniky si uvedomili svoju zodpovednosť, aby sme dokázali potom e, zadefinovať mechanizmus e, ďalšieho postupu a revízie. Iniciatíva miliónov k miliardám. Sú tu rôzne iniciatívy. Diskutovalo sa o tom, ako napríklad uvoľniť niektoré dôchodkové fondy, štátne fondy. Máme tu poisťovacie spoločnosti na pôde OSM minulý týždeň sme hovorili s číslom eh, konkrétne 35 biliónov eh, ako najzhodné stimuly na to, aby sa teda potenciál využil. Poisťovacie spoločnosti sa vyjadrili, že majú 80 biliónov, teda dá sa s tým pracovať, dá sa o tom diskutovať. Už sme o tom diskutovali aj na rôznych iných fórach, našli sme eh, rôzne spôsoby financovania aj na iných fórach. E, ide tu o to, ako nájdeme nástroje, ktoré budú schopné vytvárať dostatočné stimuly, ale tiež ako vytvoria vhodné prostredie v daných štátoch, aby to fungovalo. Naozaj sa diskutuje intenzívne o iných druhoch financovania. My však vidíme v rokovaniach, že krajiny nechcú stratiť e, pomoc ODA, tvrdia, že je to doplnok, dokonca aj v prípade klimatických zmien sa to vníma ako doplnok Myslím, že dobrá správa v tomto smere je, že tie zdroje sú k dispozícii, ale horšia správa je, že nemáme, či, nevieme, či budeme mať dostatočnú vôľu na to, aby sa tieto zdroje uvoľnili. Ďalšia otázka sa týkala životného štýlu. My diskutujeme o alternatívach dnešného súčasného životného štýlu. Je to veľmi znepokojúce, pretože keď sa pozeráme na rozvojové krajiny, cieľom je uplatniť a v život štýl severu. Musíme sa obrátiť na mladých ľudí, najmä, pretože teraz eh, ich musíme osloviť, teraz eh, sa k ním musíme dostať. Vidíme, že na tieto trhy vstupujú mnohí iní ľudia a taktiež biznis eh, je v tomto relevantný. Ďalšia otázka sa týkala Nigérie. Myslím, že tu nejde len o prenasledovanie náboženských menšín. Kresťania aj muslimovia sú terčom tohto prenasledovania. Ide tu predovšetkým o ľudí ako takých, o ľudské práva, o nulovú toleranciu prenasledovania. Ak budeme vyčlenovať nejakú konkrétnu skupinu a vyčlenovať inú skupinu, to podľa mňa bude správne. Každá eh, ľudská bytosť má právo na život a na to, aby nebola prenasledovaná. Tých šesť prvkov, áno, to bolo zohľadnené v návrhu, v novom návrhu hovorí sa o piatich P. Myslím, že tu dochádza k istej destilácii. Čo sa týka zoznamu, kontrolného zoznamu, to možno nie celkom správny pojem. Ja musím ho poopraviť trošku. Chcel som povedať, že nesmieme nejakým spôsobom krajinám predpisovať, čo majú robiť. Musíme tie ciele nastaviť tak, aby si členské štáty dokázali osvojiť. Predpisovanie cieľov jednoducho v minulosti nefungovalo, neosvedčilo sa to. Musíme uplatiť také politiky, také ciele, ktoré budú dlhodobo fungovať, ktoré sa budú dať dlhodobo plniť. Ďakujeme pekne. Na záver mal Klaus ma dve minúty na uzavretie, respektíve moje dve minúty dám Klausovi. Ja sa pokúsim e, byť čo najstručnejší. Želám Amine štátnu cestu do Štrasburgu. My sa tam totiž zajtra uvidíme. Veľmi stručne, aj keď pán Gorenc už odišiel. E, čo sa týka 0,7 percentnej úrovne, my e, v našom oznámení komisie sme už uviedli, že rokovať na rade boli napokon predsa len pozitívne. Viacero členských štátov totiž to vyhnulo istý tlak zaviazať sa už v skorších štádiách a taktiež e, iné členské štáty sa vyjadrili, že nechcú sľubovať niečo, čo nedokážu potom splniť, pretože tu ide o dôveryhodnosť, e, teda napokon vznikol kompromis. Možno sa dá tento kompromis vnímať ako zlý, ale je to predsa len kompromis. 28 štátov, členských štátov sa na tom dohodlo. Niektoré z nich e, nemajú žiadne skúsenosti s rozvojovou pomocou, zatiaľ tento systém len budujú teda musíme zohľadniť aj, aj rozdielnosti medzi členskými štátmi. Domnievame sa, že je to kompromis, ktorý sa dá prezentovať na vonok. V každom prípade nič nám nebráni v tom, aby sme dosiahli tento kompromis ešte skôr. Dúfame, že sa veci budú hýbať slubne. Môžeme tú úroveň 0,7 dosiahnuť ešte skôr. A taktiež, čo sa týka LDC, Ehm, aj tu sa to dá uplatiť, možno to nie je úplne ideálne, ale predsa len je to pozitívne. My sme jediná skupina krajín, ktorá prichádza do Addis Abeby s konkrétnym záväzkom. Niekto iný sa k ničomu konkrétnemu nezavezuje, na to by sme mali byť hrdí a mali by sme na to poukazovať verejne, pretože niekedy sa na to zabúda. Čo sa týka ďalších eh, vyjadrení a ďalších eh, tokov, my máme čo ponúknuť. Eh, náš obchodný režim spočíva tom, že sme najotvorenejším trhom na celom svete. To je pre rozvoj krajiny veľmi dôležité. Aj toto treba zvážiť. Ďalej sme v popredí boja proti nezákonných tokom a to naďalej bude pokračovať. Čo sa týka našho úsilia v oblasti energie, klímy, aj to je pozitívne pre rozvoj, pre rozvojové krajiny, eh, mobilizácia zdrojov, ktoré eh, sa môžu potom využívať na iné účely a tiež čo robíme preto, aby sa mobilizovala viac e, domácich zdrojov. Ani toto sa nesme podceňovať. A v súčasnosti sme my jediní, tí, ktorí majú prísne požiadavky transparentnosti e, na veľké podniky a tým pomáhame veľkým podnikom mobilizovať zdroje. Teda je tu množstvo rôznych tokov. Ešte jeden príklad toho, ako môžeme do toho začleniť súkromný sektor. My sme sa zaviazali na rovni EÚ, že 500 miliónov Afričanov dostaneme z energetickej chudoby. Nepodarí sa nám to procesom peňazí ODA. Musí nám toto pomôcť súkromný sektor práve. Tí poskytnú energiu Afričanom, bude to obnoviteľná forma energie, teda prispieje aj k boju proti klimatickým zmenám a toto môže dokázať iba súkromný sektor. My by sme nemali také množstvo projektov a programov, aby sme poskytli elektrinu Afričanom, ale aj dokážeme zmobilizovať e, súkromný sektor a naozaj na tom intenzívne pracujeme, tak aby sa do toho pustil a vytvoríme aj miestny súkromný sektor v Afrike, tak poskytneme Afričanom energiu takú, ktorá bude obnoviteľná a ktorá ich dostane z chudoby. Takto môžeme spolupracovať s súkromným sektorom. A ešte k všeobecnej platnosti už e, kolega Ek odišiel, vyjadril sa k tomu, aké sú naše e, stravovacie návyky. Práve preto je potrebné eh, predniesť túto agendu aj občianskej spoločnosti. My nemôžeme predpisovať ľuďom, ako by sme mali stravovať. Ide tu o ľudí samotných, ide tu o občanov. Tí si musia uvedomiť, že ide o transformáciu, agendu transformácie. Ja si nemyslím, že v súčasnosti eh, je o tom dostatočné povedomie. Občianská spoločnosť si neuvedomila, do akej miery je táto agenda naozaj agendou prerodu. Mohol by som k tomu ešte hovoriť dlho, ale budem dodržiavať vaše pokyny, čo sa týka časového obmedzenia. Týmto môžeme uzavrieť tento prvý panel. Ocitáme sa v kritickej chvíli rokovaní pred Addisom Abeba a v tomto bude potrebný leadership na to, aby sme mohli pokračovať v plánovanom eh, časovom rámci. Už teraz máme 15-minútový sklus. Ja sa ospravedlňujem ďalšiemu moderátorovi odávam slovo eh, ďalšiemu eh, moderátorovi, ktorý bude predsedať druhému panelu. Sľubujem, že budem prísnejší v dodržiavaní času. Ospravedlňujem sa našim dvom rečníkom, ktorí vystúpia v tomto paneli. Druhý panel nesie názov prečo potrebujeme e, čistý udržateľný rozvoj a ide tu o ekologické aspekty e, tejto agendy. Výbor Envy prejednáva dve významné otázky, ktoré úzko súvisia s agendou pre rozvoj. Jednak eh, stav životného prostredia a otázka klimatických zmien a po druhé otázky verejného zdravia. Teda naši dvaja hostia, ktorí vystupujú v rámci tohto panela, nám poskytnú sa informácie k aspektom eh, klímy a životného prostredia, čo sa týka cieľov eh, udržateľného rozvoja a tiež sa vyjadria k aspektom verejného zdravia týchto e, cieľov. Myslím, že to, čo si vypočujeme, je veľmi dôležité. Tento prechod e, od vnímania tejto problematiky iba z pohľadu rozvoja e, k celostnému vnímaniu je to dôležité v tom zmysle, že si musíme uvedomiť, že stav životného prostredia je veľkou hnacou silou rozvoja ľudskej spoločnosti a otázky rozvoja a životného prostredia preto navzájom úzko súvisia. Súhlasím s tými, ktorí tvrdili, že by bolo pekné, ak by sa tieto schôdze zúčastnili aj ďalšie výbory. Myslím však, že aj toto je veľmi pozitívny prvý krok a dúfam, že aspoň tieto dva výbory, výbor pre životné prostredie a rozvoj, sa dokážu dohodnúť na tom, aby zorganizovali tieto spoločné stretnutie pri takejto významnej príležitosti na takúto významnú tému. Chcem teda privítať našich dvoch rečníkov. Chcem privítať pána Roberta Bertolínyho, ktorý je hlavným vedcom a zastupcom VHO pri EÚ. A ďalším hostom je pán Janoš Žilinský, ktorý je riaditeľom regionálneho ekologického centra z Maďarska. Toto centrum sa zúčastnilo taktiež procesu vyvíjania cieľov v posledných niekoľkých mesiacoch a rokoch. Nechcem už e, oberať rečníkov o viac času. E, pokúsim sa e, trošku napraviť ten časový sklz. Nebola to skutočná strata času, ale máme trošku meškanie. Odozdávam teraz slovo pánovi Bertolinimu hneď. Ďakujem, pán Jávor. Ďakujem aj výboru za to, že ste pozvali VHO, aby sa zúčastnilo tejto konferencie, aby sme vám prezentovali, čo považujeme za dôvody, prečo ochrana zdravia môže významne prispieť k plneniu týchto cieľov. Budem o niečo odbornejší ako ostatní rečníci. Myslím však, že je užitočné pozrieť sa na to a je trošku z vedeckého pohľadu. V posledných rokoch zdravie sa stalo um, otázkou globálnej bezpečnosti a čoraz ďalej sa vníma ako verejný statok, pričom kolektívne kroky sú potrebné zdravie, taktiež je významným investičným sektorom pre sociálny e, rozvoj, je to významný e, hospodársky sektor e, ako taký a tiež sa vníma ako faktor v oblasti ľudských práv a sociálnej spravodlivosti. Jedna z hlavných štúdí, ktorá popisuje prepojenie medzi zdravím a rozvojom, tu zverejnila nedávno komisia pod zaštitou VHO a tu sa ukazuje prepojenie medzi zdravím a rôznymi aspektami ekonomického rozvoja možno mm, na túto tabuľku nevidíte veľmi podrobne, ale ukazuje sa tu, že vplyv na zdravie na makroúrovni e, e, vykrývajú z vzdelávania, z technológie, z vedeckého poznania, inovácie a tak ďalej, čo sa týka úrovne HDP na obyvateľa a znižovania chudoby. Toto sú syntetické ukazovatele takéhoto pomeru. Chcel by som zdôrazniť najmä tento pojem syntetické ukazovatele, pretože na toto sa už poukázalo v minulosti. Myslím, že musíme Ehm, zhľadniť aj niektoré ukazovatele, ktoré do istej miery zahraňajú hodnoty rozvoja, ktoré súvisia do istej miery aj so zdravím. Táto stránka je veľmi zaujímavá, žiaľ nie všetci ju vidíte podrobne. Ide tu o prepojenie s očakovanou dĺžkou života a s HDP na obyvateľa. Vidíme, že čím vyšší je HDP, tým je vyššia je priemerná dĺžka života. Zároveň HDP sa vníma a taktiež ako faktor, ktorý ovplyvňuje nerovnosť a krajine, taktiež distribúciu rizikových faktorov a taktiež úroveň zdravotnej starostlivosti práve touto agendou e, udrotelného rozvoja chceme znižovať mieru nerovnosti spoločnosti a zlepšiť efektívnosť e, systému zdravotnej starostlivosti a celej spoločnosti. Health um, as by itself a significant impact on growth. Samozrejme aj e, zdravie má dopad na rast a na rozvoj. Napríklad, keď ľudia nechodia do práce, lebo sú na penke, tak to samozrejme uberá. konkrétne to 0,5% HDP a keď e, e, človek e, pracuje z cholenských dôvodov alebo z dôvodov cholenských chorób menej, tak častokrát chyba v práci, čiže je to pochopiteľné, že tieto dopady tam sú. Tu na, e, vidíme, že v rámci SDG máme zdravotnícky cieľ číslo 3 a jeho 13 e, teda cieľov, targets. A je tu e, napísané, že hlavným cieľom je zabezpečiť zdravé životy a podporovať e, zdravie alebo dobrý zdravotný stav pre ľudí všetkých e, vekových kategórií. A potom tu máme špecifické ciele pre tento cieľ číslo, alebo pocieľové pre e, cieľ číslo 3. Tu by som chcel sa venovať niektorým z tých pocielov, z tých e, targetov. Prvé tri z nich sa týkajú veci, ktoré e, už sú súčasťou, ktoré už sú súčasťou MDG. Um, but, but which require additional efforts to consolidate and expand the progress achieved so far. Čiže poprvé znižovať uh, mortalitu uh, na menej ako 70 100 tisíc uh, pôrodov, uh, ukončiť uh, uh umrtia uh, narodených uh, detí, pokiaľ sa dá zabraniť, uh, a potom e, je tam ešte tretí bod, ale ten, ktorý chcem zdôrazniť, e, sú tie, ktoré, alebo tie, ktoré chcem zdôrazniť, sú na e, ďalšom slade. Vidíme, že máme veľkú epidemiologickú tranzíciu na svete. Vlastne dnes už nemáme infekčné choroby na prvom mieste, ale iný druh chorôb. My sme sa tradične venovali najmä tým infekčným chorobám, respektíve mortalite, matiek a deti, To boli naše priority e, v minulosti a samozrejme treba naďalej sa venovať aj týmto prioritám, ale pokiaľ máme nové výzvy, treba o nich hovoriť a venovať sa im. A teraz poviem, ktoré to sú. 70% e, mladých, pardon, chudobných ľudí v tých e, chudob, teda takto ešte poviem, poprvýkrát v histórii sa ukazuje, že hospodársky rast skôr e, škodí ľuďom, pokiaľ ide ich zdravie, ako by mal pomáhať. E, odhaduje alebo odhaduje sa, že e, práve takéto neinfekčné choroby sa týkajú najmä týchto chudobnejších krajín, kde ľudia skôr ochoria, ochorejú a prípadne aj zomrú skôr ako ľudia v bohatejších krajinách. A samozrejme takéto neinfekčné choroby sa netýkajú iba starých alebo inak ohrozených ľudí. Hovoríme, že takéto choroby sa týkajú viac ako 12 miliónov úmrtí, ktorým by sa inak dalo e, zabrániť. V niektorých krajinách v Ázii e, počet úmrtí z kardiovaskulárnych chorób do, voku, do veku 55 rokov je dvakrát väčší ako v prípade e, západných krajín. Máme k dispozícii viaceré nástroje, ktoré môžu nám pomôcť e, vysporiadať sa s týmito výzvami. Aj napríklad na pôde OSN sa hovorilo o tom, že máme tu isté politické odhodlanie venovať sa týmto témam akorát chyba kapacita e, Konej, pretože tá národná expertíza v chudnejších krajinách je nedostatočná a e, práve tu by sme v rámci medzinárodnej spolupráce mohli dosiahnuť e, veľký pozitívny rozdiel. Teraz chcem zvorazniť e, ďalší aspekt. Interakcia medzi NCD a chudobou medzi tými teda neinfekčnými chorobami a e, chudobu. To sú veci, ktoré vlastne milióny ľudí dávajú pod úroveň e, chudoby každý rok. Ďalej hovoríme o univerzálnom zdravotnom poistení UHC. Máme uvedené aj v našich dokumentoch, že je to veľmi dôležité, pokiaľ chceme dosiahnuť naše e, ciele. Štúdie, ktoré VHO vykonala, ukazujú, že ľudia, ktorí sú e, chudobní a každý rok sa ich dostáva do tejto kategórie 100 alebo 200 e, miliónov e, ľudí a ľudia sa snažia, teda vlády sa snažia ich dostať z tej chudoby, ale ten rozdiel je možné aj iným spôsobom preklenúť a to síce pokiaľ budú zdravotne poistení. Samozrejme treba zohľadňovať vždy špecifika každej krajiny, ako sa očakávania E, občanov, tradícia a tak ďalej. 10 ročia skúsenosti nám ukazujú, že tento svet sa nestane férovým e, miestom sám od seba. Proste ten zdravotnícky systém sa nenastaví sám od seba tak, aby tam bola veľká miera spravodlivosti alebo aby všetci boli poistení. E, nevždy bude automaticky poskytnutá ochrana chudobných ľudí alebo ich zdravia a globalizácia nebude sama od seba konať tak, aby sa lepšie distribuovali zdravotnícke benefity a medzinárodné obchodné dohody nebudú sami od seba garantovať zdravotnú bezpečnosť alebo mm, ist, garantovať pracovné miesta. To všetko si vyžaduje, aby sme prijeli konkrétne politické rozhodnutia. Pokiaľ ide o univerzálnu zdravotníckú zdravotnícke poistenie, tak to je veľmi dôležitý spôsob, ako ľudský rozvoj podporovať. Ako bolo povedané E, diskusii už aj predtým z pohľadu e, nášho súvisí dobrý zdravotný stav aj s dosiahnutím iných e, rozvojových e, cieľov. Čiže to v oblasti vzdelávania, potravinovej bezpečnosti, polnohospodárstva, kvality životného prostredia či klimatických zmen. Tu vidíme veľmi komplexný slide, ktorý nemusíme detailne analyzovať, ale ukazuje nám, ako navzájom e, tieto veci súvisia. To je e, jedna z našich veľkých e, vízie, určite to budú spomínať kolegovia aj na ďalšej prezentácii. Teda hovoríme konkrétne o klimatických zmenách. Náš generálny rejiteľ povedal, že to je najväčšie, najväčšia výzva pre verejné zdravie v 21. storočí. Ako tento komplexný slide ukazuje, tento slide bol pripravený Tony McMichaelom a ukazuje sa, že aj klimatické otázky prispievajú k zdravotnému stavu a e, môžu ovplyvniť napríklad to, aká je pravdepodobnosť e, toho, že e, ľudia ochorejú e, z dôvodov napríklad zmien v teplote alebo e, humidite e, v ovzduší. Zdravie je kritický komponent e, trvalého udržateľného e, rozvoja a preto chceme e, to zdravie rozvíjať aj v kontexte SDG. Tieto SDG práve v oblasti zdravia snažia maximalizovať zdravotný stav v všetkých fázach života, snažíme sa urýchliť a ukončiť prácu v rámci existujúcich mileniových cieľov a takisto sa venovať práve tým neinfekčným e, chorobom. Pokiaľ sa nebudeme zdravotníctvu venovať, e, tak určite to negatívne prejaví. Na záver chcem povedať, čo povedala generálna rejiteľka VHO, e, povedala, že zdravie má dôležitú a povinnú, povinné miesto na a akýkoľvek rozvoj agente po roku 2015. Lepšie zdravie je dobrý spôsob, ako sledovať e, skutočný pokrok, ktorý vo svete sa dosahuje, pokiaľ ide o boj proti e, chudobe, e, pokiaľ ide o hospodársky rast a inkluzívny rast a e, rovnoprávnosť ľudí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pán Jano Žilinský. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážení delegáti, dámy a páni, ďakujem pekne za pozvanie a za možnosť vystúpiť e, tu medzi vami. Budem sa takto detálnejšie venovať iba niektorým e, slajdom, potom tú prezentáciu vám e, dám k dispozícii neskôr môžete si pozrieť, keď chcete. Tento slajd, toto tvrdenie a táto veta je výsledkom e, veľkého preskumu, ktorý pripravil Cambridgeská univerzita až pred 12 e, rokmi a vtedy hlavní e, podnikatelia a priemyselníci, ktorí sú zaangažovaní, boli zaangažovaní do otáznika a hovorili sami za seba. Nehovorili v mene svojich spoločností, ale iba sami za seba hovorí svoj osobný názor. A v rámci tohto dotazníku hlavná otázka, alebo najdôležitejšia otázka bola, aký je hlavný cieľ dobrého hospodárstva. Ako vidíte, viacerí ľudia, ktorí pod ktorí sa, ktoré, alebo tá, teda veci, ktoré sa spomínajú v rámci trvalo udržateľných eh, cieľov sa uvedali už v tomto čase. Teda dobrá ekonomia by mala, eh, ekonomika pardon, by mala podporovať e, dobrý eh, zdravotný stav ľudí aj v súčasnosti, aj v budúcnosti, pričom by zohľadňovala aj rovnoprávnosť, aj obmedzenia prírody aktívnym a teda aktívne by zaangažovali jednotlivých účastníkov. Teraz tu máme e, tzv. donut e, trvalej udržateľnosti istých e, sociálnych aj planetárnych e, limitov. Je tu, v zásade hovoríme v tomto diagrame o tom, že my mali by sme v rámci ľudstva mať istú e, istú podlahu, tak povediať, pod ktorú by sme sa nemali nikto dostať a takisto aj istý strop, e, pretože náš životný štýl by nikdy nemal ísť vyššie alebo ďalej, než e, ako nám to umožňujú naše e, planetárne možnosti alebo mantinely. Cieľom implementácie cieľov SDG ako celkového systému je presne e, to, aby sa e, ľudstvo dostalo do tej zelenej zóny, ako na tom obraze alebo obrazku vidíte. V súčasnosti žiadna krajina sa v tejto zelenej oblasti nenachádza. Buď sa nachádzajú tam niekde v hĺbke, v tom strede, v tej, e, v tej diere, tak povediať, kde nie sú dodržané ľudské práva alebo e, ľudská dôstojnosť, alebo potom naopak sú mimo tej zelenej zóny zvonku, teda že hľadiska trvalej udržateľnosti preháňajú to, čo sa robí, tak povediať. Čiže my potrebujeme keď si dáme otázku, prečo potrebujeme tieto uh, ciele v oblasti trvalodržiteľnosti, prečo potrebujeme zároveň uh, venovať sa klimatickým zmenám a zároveň životnému prostrediu a zároveň zdraviu a prípadne zároveň aj hospodárstvu. E, prečo je tomu tak? preto, lebo systém, ktorému sa venujeme, ten je komplexný a treba si to naozaj uvedomiť. Ale môžeme, sa, môžeme túto otázku aj preskočiť, pretože máme tieto cieľe v oblasti trvalej udržiteľnosti. Keď sa pozrieme na tieto jednotlivé ciele, môžeme ich takto všetky e, preskočiť a dostať sa až na ďalší slide. Čiže máme tu tieto ciele trvalej udržateľnosti. Otázka je, či všetky potrebujeme, e, či, či sú dobre naformulované, ako ich budeme implementovať, e, ako E, vyladíme e, ten orchester, pojec, aby sme mohli e, zahrať s tým tú symfóniu, ktorá by mala z toho byť. Takže tu máme jednotlivé cieľa teda trvalej udržateľnosti, je to kopy 17, môžete si pozrieť aj online a sú to také holistické a komplexné cieľa. Takže toto je tá agenda, o ktorej tu hovoríme a musím povedať, že ak sa mám vyjadriť úprimne, tak teraz podľa mňa máme poslednú e, možnosť mierovým a mieromilovným spôsobom vytvoriť e, e prosperujúcu a mierovú, mieromilovnú e, zem. A v rámci týchto cieľov máme tu jeden konkrétny cieľ, číslo 13, e, ktorý sa týka klimatických zmen. Dúfam, že to 13 nám prinesie šťastie a vlastne tu sa snažíme, ako sa to píše, bojovať proti klimatickým zmenám a je, ich dopadom. Aj tam aj taká hviezdička napísaná. A prečo je tam hviezdička? Pretože tam je potom uvedený odkaz na e, rokovania v Paríži UNFCCC, ktoré sa uskutočnia teda k koncu roka v Paríži a tam vlastne privítávame konkrétne kvantitatívne opatrenia, o ktorých do konca roka by sa mala dohodnúť e, medzinárodná komunita. Že to, je to cieľ, ktorý istým spôsobom ešte otvorený. Ale keď sa na to pozrieme zbližšia, tak vidíme, že tento cieľ má naďalej veľmi konkrétne opatrenia, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Ale nie je to jediný cieľ. Toto nie sú jediné podciele, ktorých, ktoré, ktoré, tých 5 podcieľ, ktoré tu e, vidíme. Keď sa na ne pozrite e, detálne, tak možno e, by ste sa aj povedali, že keď sa to preberie jedna po jednom, tak by to možno aj stačilo, ale keď sa pozrieme na taký e, vertikálny e, systém, tak e, ten by nám asi e, nestačil. Toto je systém, v ktorom sa pohybujeme. Je to socioekologický systém, ktorý je, je, funguje ako taká matroška úvodzovka, v strede e, máme hospodárstvo, okolo neho je spoločnosť a potom e, príroda. A keď sa pozrite na akékoľvek učebnice ekonomie, tak takto to tam uvedené nebudú mať. Skôr vonku bude napísané príroda, teda ten, ten, tá príroda bude e, vnímaná ako je nejaký iba zdroj, ako je iba nejaká súčasť vstupov do hospodárstva, ale e, my takto nefungujeme. Máme proste viacele systém, systémy, podsystémy a takto by to malo byť vnímané po správnosti. E, máme rôzne e, faktory, ktoré prispievajú k klimatickým zmenám, niektoré sú technologického charakteru, niektoré sú prírodného charakteru a tak ďalej. Pokiaľ chceme bojovať proti klimatickým zmenám, musíme sa všetkým týmto faktorom venovať. To sa momentálne deje v našom e, systéme. Klimatické zmeny už sú, dá sa povedať, e, mnohými spôsobmi až e, v mainstreame. Tieto cieľe, ktoré tu vidíme, 2, 3, 4, 5, 6, tie sa týkajú zdravia a mm, prírodných e, katastrof. Na našom slajde uvádzam tie, ktoré e, sú klimatické zmeny vyplývajúce z ľudských aktivít, či už e, hovoríme o energetike, či hovoríme o priemysle, o trvodržiteľnej infraštruktúre, o mestách, polnospodárstve a tak ďalej. Posledná vec, klimatická zmena, klimatické zmeny sú mainstreamované, pokiaľ ide o prírodu. Nakoniec aj e, uhlíková stopa sa dá, tak povedať, utopiť v e, prírode. Čiže pokiaľ hovoríme o rôznych e, či už moriach, alebo les, lesoch, alebo bažinách a tak ďalej, to všetko sú E, veci, ktoré majú pozitívny efekt, pokiaľ sa dobre venujú na klimatické zmeny. Takže máme tu dokopy 5 plus 24 cieľov, ktoré sa venujú alebo majú dopadné klimatické zmeny takým alebo in, iným spôsobom. Ale pokiaľ by sme spravili tú istú prácu aj v prípade zdravia alebo v prípade rodu alebo v prípade biodiverzity, tak toto isté cvičenie by sme mohli vykonať aj v tých prípadoch a okrem teda tých vertikálnych samostatných cieľov, ktoré v tejto oblasti sú, napríklad zoberme si vodu, tak vo väčšine ostatných e, tých položiek by sme tiež našli opatrenia, alebo v tých štúbkoch by sme našli opatrenia, ktoré sú navzájom prepojené. Ak poviete hociaký príklad, ja vám ukážem, ktoré to sú. A takto navzájom sú tie ciele prepojené, čo je správne. Uve- tým pádom e, vlastne uvádzame, že tento systém je komplexný, je prepojený, nie sú to nejaké oddelené sila, tak povediac, kde každý e, funguje sám e, pre seba alebo proti druhému, práve naopak sú to systémy, ktoré sa navzájom podporujú. A pokiaľ môžeme ešte ďalej, pokiaľ e, vykonáte štúdiu toho, akým spôsobom súčasný systém SDG reálne e, poskytuje možnosti týmto potrebám v rámci tej toho spomínaného donátu trvalej udržateľnosti, pokiaľ ide o nejaké rovnaké podmienky pre ľudstvo, tak toto ja som nespravil, to spravila Oxfordská univerzita a oni zistili, že ciele, pokiaľ sú implementované, alebo keby boli implementované, tak by vlastne E, dať do tej správnej kategórie každú krajinu, bez hľadu na to, či momentálne je e, znútra mimo alebo zvonku mimo v rámci toho e, diagramu. Čiže stojí za to, aby sme toto cvičenie vykonali a nie je to náhoda, že máme teraz veľmi zaujímavý spôsob, o ktorom som, alebo ten teda systém, o ktorom som hovoril, nemám na to času detaľnejšie e, prebrať, ale bol to dlhodobý, otvorený, istým spôsobom aj nudný e, proces. Najprv vznikol e, vedecký konsenzus o tom, kde sa nachádzame a čo sa stane, pokiaľ budeme naozaj nakoniec postupovať business as usual. Vytvoril sa poľský konsenzus a môžem poprosiť iba vás tu v parlamente, keďže váš vstup alebo vstup Európskej únie je tiež uvedený v tomto Eh, dokumente. Ďakujem aj Európskym inštitúciám, aj členským štátom za to, eh, čo ste priniesli do tejto diskusie, ak sa môžem vyjadriť v mene spolupredsedov. Takže prosím, pri eh, naozaj príjmite a implementujte to v praxi. Je to naozaj možno naša posledná príležitosť. Ďakujem. Thank you, Janoš. I would like to ask... Ďakujem, Janoš. Chcem sa spýtať členov parlamentu, či majú otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Bolo zaujímavé e, počúvať e, obidvoch vystupujúcich, ktorí teraz e, prehovorili. Mám otázku pre pána Bertoliniho. Vy ste hovorili o tom všeobecnom zdravotnom poistení. Chceme, aby ľudia mali právo na zdravie, týka sa to nakoniec aj financovania základných liekov. Chcem sa pýtať konkrétnu vec, pokiaľ ide o žiadosť ktorú Bangladeš nedávno mm, poskytol alebo predložil vo februári, vo februári v mene menej rozvinutých alebo najmenej rozvinutých krajín, oni požadujú isté e, tranzitné alebo prechodné obdobie, pokiaľ práve ide o tieto e, e liečiva, pokiaľ ide teda o e, najmenej rozvinuté krajiny. E, UNAIDS hovoril o tom, že TRIPS e, sa negatívne prejaví na tieto, v týchto krajinách, pretože zvyšuje e, náklady na liečiva. A v roku 2016 vlastne e, v súčasnej verzii e, sa skončí a chcem sa spýtať, či aj VHO to vníma podobne ako UNAIDS, teda že táto výnimka by sa mala v rámci TRIPS e, predlžiť aj práve na tieto menej rozvinuté krajiny a chcem sa spýtať, ak áno, tak na ako dlhé obdobie podľa vás by táto výnimka mala byť e, predlžená? Ďakujem pekne. Pani Chajer Pirek, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mám otázku na pani Bertoliniho z VHO. Nedávno sme hovorili o TTIP eh, a o tom, či odsúhlasíme túto obchodnú dohodu alebo nie. Aký je váš názor? Eh, pretože to sa dotkne mnohých oblastí zdravotníctva eh, alebo situácie zvierat. Takže hm, aký je váš názor na tie rokovania v súčasnej fáze? No a druhá otázka E, keď e, sa vyberiete do Číny, e, tak tam sa vôbec hovorí o odpore voči antibiotikám, teda rezistencia antibiotikám, ale aký je váš názor na to? Na posledná otázka. Ďakujem za, za dva veľmi zaujímavé dve prednášky. Hovorili ste o súvislosti medzi zdravotníctvom, zdravím a ekonomikou a chudobou. To vôbec nie je nič nové. Áno, vaše štúdie sú známe a kríza ebola nám to ešte raz pripomenula. Mm. Ale áno, máme vedomosti a musíme koordinovať zdravotníctvo tak, aby sme mohli konať pre mňa je toto zásadný problém. Pán e, Cilinský, e, aj, mne, e, aj vaša prednáška sa mi veľmi páčila. Hovorili ste o troch dimenziách, teda udržateľný rozvoj a to, že vlastne životné prostredie sa pri implementácii nezohľadňuje dostatočne. Povedali ste, že by sa malo čakať na Paríž. E kedy by sa to malo vložiť do cieľov, až keď e, budeme mať Paríž za sebou, alebo sa o tom nebude Potom ste hovorili o e, planetárnych hraniciach, a o troch kruhoch. Mm, a teda tie planetárne kruhy ste hovorili, a, že sú akýmsi vonkajším ohraničením. Čo by sa stalo, keby sme nedali do stredu e, hospodárstvo, ale človeka, ktorý vytvára hospodárstva v rámci týchto e, planetárnych hraníc. To by možno bolo ešte lepšie, lebo aj e, na tých iných e, snímkach ste poukazovali na tú nerovnováhu a možno by sme dosiahli lepšiu rovnováhu, keby sa do stredu dostal človek. Ďakujem. A teraz e, požiadam ročníkov, aby reagovali na otázky. Pán Bertolín, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za vaše otázky. Sú to zaujímavé otázky. Súhlasím e, so stanoviskom niektorých agentúr OSN teda to rozšírenie e, bezpodmienečnej licencie by malo byť zaručené. Teda ak chceme dosiahnuť všeobecné pokrytie a tiež ochrániť ľudí Eh, od veľkého množstva chorôb, ktoré sa spájajú s chudobou a keď to chceme teda zabezpečiť, ak chceme podporiť to všeobecné pokrytie, tak to musíme dosiahnuť. Ne, nemôžem povedať, koľko rokov na to treba, možno 5, 10, 20, ale myslím, že je potrebné, aby sa tieto dohody predlžili, lebo inak sa dostaneme do problémov eh, v nízkoprímových krajinách. Pokiaľ ide o TTIP vo VHO nám robí starosti predovšetkým oblasť teda, teda áno, my vlastne ani nevieme presne, čo je obsahom tejto dohody, ale teda ide o to, aby sme zabezpečili, eh, aby to, čo sme dosiahli v Európe, najmä v oblasti regulácie, e, pokiaľ ide o chemické látky alebo vystavovania sa chemickým látkam, aby e, to nebolo e, opustené týmito dohodami, aby sme to nestratili. Lebo E, Európa dosiahla veľmi významné e, výsledky v ochrane obyvateľstva a nemali by sme sa toho vzdať v mene tejto obchodnej dohody. E, áno, Spojené štáty nechránia do takej miery zdravie a životné prostredie, tak ako to robíme v Európe. Mm, to je známy fakt a vidíme vlastne, aký je rozdiel medzi zdravotným stavom Európanov a zdravotným stavom Američanov, takže nesmieme sa vzdať tých výsledkov, ktoré sme Európe dosiahli. No a pokiaľ ide odpor, alebo teda rezistenciu voči antibiotikám, e, som prekvapený, že ste spomínali Čínu. E, na poslednom zasadnutí v Ženeve tam schválili spolu s ostatnými krajinami e, dosť zásadné uznesenie rezolúciu Eh, išlo o e, svetový plán, eh, pokiaľ ide o rezistenciu voči antibiotikám. E, myslím, že si to uvedomujú. Teda je to téma, o ktorej sa hovorí a máme teda globálny akčný plán. Teda je to vážny problém. Pretože sa dostávame do rizika, že v budúcnosti nebudeme mať dostatočný počet antibiotík, ktoré budú dostatočne efektívne, aby E, e, bojovali proti e, vážnym chorobám. Teda musíme zabezpečiť dostatok antibiotík a podporovať rozvoj. Teda, a Čína je súčasťou tohto programu, takže som prekvapený tým, čo hovoríte. Takže oni vlastne schválili túto dohodu a, a, a všetci to vlastne schválili. Môžete sa pozrieť na našu webovú stránku. Je to globálny akčný plán o, e, alebo v súvislosti s rezistenciou voči antibiotikám. E, No a pokiaľ ide o prístup e, k e, liekom a, a k zdravotníctvu, e, to univerzálne pokrytie je jeden z kľúčových faktorov, keď chcete zabezpečiť pokrok v oblasti všeobecného blaha a prístupu k zdrojom. Mnohé, mnohé krajiny sa na tom podielajú aj napriek e, mnohým chorobám, ktoré e, e, tam prevládajú. Mnohé krajiny strácajú mnoho zdrojov, teda dotýka sa to vlastne stravovania, vzdelávania, pretože tam je nedostatočný prístup ku zdravotnej starostlivosti a to je kľúčový princíp, pokiaľ ide o rozvojové ciele Takže nemôžeme e, rozdeliť tieto aspekty, lebo oni súvisia. A tento e, spoločný prístup musíme e, zdôrazňovať v našom prístupe. Takže nech sa páči, pán Zelinský. Vrátime sa e, k niektorým snímkom, A teda e, klimatické zmeny, a, a, ktoré sa stávajú e, súčasnou mainstreamu Hovoríme o dvoch stupňoch Celzia. SDG majú preambulu, to je dosť obsiahlý dokument, je, je naozaj e, e, dobré, keby ste si ho preštudovali. Musíme vlastne pracovať e, s týmto dokumentom a musíme si vytvoriť akýsi spoločný slovník, e, e, najmä v tej fáze implementácie SDG. A e, v preambule E, e, sa spomína ambícia 1,5 stupňa a 2 stupne, teda ak nie 1,5, tak určite 2. Mnohé existujúce dohody a politiky medzinárodného spoločenstva začínajú agendou 21 a hovoria o nej ako o základe SDG, z ktorých vlastne SDG vychádzajú a ak tieto ciele, ktoré e, sú uvedené ako uhlíkové ciele, keby sa tie implementovali, tak by to bolo veľmi dobre. E, spomeniem jeden cieľ a to je acidifikácia oceánov. E, viem, že to musíme zastaviť a, a a to by, bol, to, to by boli možno iba jediný dôvod, e, aby sme nevypušali viacej e, kyslíčka určitého do e, ovzdušia. A, ak by sme toto zastavili, tak to by úplne stačilo. Takže to je komplexný systém. Ak to nezastavíme na jednej strane, tak sa nám to vráti na inej. Takže tieto ciele by dos, pomohli dosiahnuť e, e, hranicu dvoch stupňov, ak by sme to e, splnili. A ešte niekoľko krokov späť. Áno, toto je ten snímok, takže pre mnohých je to stále hereza, že vlastne som tam nakreslil červenú čiaru, teda že príroda je akýsi uzatvorený systém. Tie menšie kruhy sa môžu e, rozširovať len na úkor tých ostatných, teda je to vlastne uzavretý systém, teda e, suma nula. E, teda ľudstvo rastie fyzicky na úkor prírody. To je vlastne uzavretý systém. A hospodárstvo rastie to je samozrejme subsystém ľudskej aktivity, toto nie je všetká ľudská, ľudská aktivita, a humanita nie je subsystémom e, e, hospodárstva. Hospodárstvo je subsystém e, ľudstva. E, máme tam kultúru a toľko ďalších vecí. Ale musíme sa postaviť e, e z očí oči tejto re, realite, že toto je proste e, uzavretý systém, ktorý má pevné hranice. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem e, ročníkom za ich e, príspevky a za to, že dodržali čas. No a keby sme to mali zhrnúť, tak by som vyjadril jeden názor, obzvlášť jeden názor, e, inšpiroval ma k tomu príspevok pána Bertolního, teda ako hospodársky rast a, a, a zdravotnícke otázky nepredstavujú vlastne ten e, rozpor bohatých a chudobných krajín. A Jánoš e, e, e, hovoril o, o zelených témach, takže udržateľnosť a rozvoj e, menia naše myslenie. V minulosti diskusia o rozvojových otázkach e, bola o tom, že my niečo v tých krajinách máme a máme morálnu povinnosť niečo z toho dať rozvojovým krajinám. Ale keď do diskusie zapojíme udržateľnosť, tak musíme pripustiť, že situácia je úplne iná je mnoho vecí, ktoré rozvojové krajiny ešte majú a my ich už e, v bohatých krajinách nemáme. A udržateľný rozvoj a tieto rozvoje, e, rozvojové ciele, udržateľné rozvojové ciele e, nie je to, čo majú, máme robiť len v rozvojových krajinách, ale mnohé veci musíme vykonať aj v našich krajinách, teda biodiverzita, acidifikácia oceánov a tak ďalej. Takže to sú témy, ktoré úplne menia náš prístup e, k tejto téme. No a ako to implementovať, to je tá veľká otázka a tu už zmienili e, e, niektorí kolegovia. Takže teraz by som chcel odozdať slovo tretiemu panelu. Eli Schlein ho bude moderovať. Ide o implementáciu SDG, rozvojových, udržateľných rozvojových cieľov. Good afternoon, everyone. And, uh... Prajem všetkým príjemné odpoludne. A rada by som vás privítala vo svojom mene. Volám sa eh, Lee Schlein, som eh, členkou výboru DV a patrím k politickej skupine socialistov a demokratov. Je pre mňa cťou eh, moderovať tento panel, pokiaľ ide o implementáciu cieľov SDG. Predrečníci už hovorili o význame e, e, implementácie, prostriedkov implementácie. Budeme to prvé veľa času a veľa úsilia, aby sme e, túto stratégiu implementovali. A popri diskusii o cieľoch musíme hovoriť o tom, ako ich efektívne implementovať. A vlastne to začne už na konferencii v júli v Addis Abeba. Táto agenda je ambiciozná. Samozrejme, peniaze sú dôležité a tiež e, úloha verejných a súkromných financií je veľmi dôležitá. Teda potrebujeme lepšiu mobilizáciu domácich zdrojov a my na, máme do tomu už hovorila dnes. Ale financie nepostačia na to, aby sme dosiahli túto novú agendu E, peniaze nemôžu vyriešiť všetky problémy. Dôležité aj politiky, ako to povedal Klaus Rudischhauser v prvom kole diskusie. Politiky sú dôležité, aby e, pomohli efektívne využiť finančné zdroje a nasmerovať ich tam, kde sú najviac potrebné a zabezpečiť, aby boli tieto zdroje efektívne využívané. A z toho, čo sme doteraz počuli, chcem zdôrazniť jeden dôležitý aspekt. Amina Mohamed hovorila o dôležitosti spolahlivých indikátorov, e, štatistických údajov a monitorujúcich mechanizmov. Teda musíme e, vedieť, čo sme dosiahli a kde sú potrebné ešte ďalšie úsilia. To je rozhodujúce, aby sme bojovali proti nerovnostiam medzi krajinami a v rámci krajín. A myslím, že toto je veľmi dôležitá téma, pre ktorou stojíme a bude veľmi významná, pretože to je jeden zo nových e, cieľov, ktoré bolo to v rámci tých nerovností pod bodom 10. Ak nebudeme mať spolahlivé indikátory a údaje, tak tie najzraniteľnejšie časti spoločnosti sa stanú neviditeľnými a, a vylúčené. A preto, aby sme zabezpečili, aby nikto nebol vynechaný, Musíme sa sústrediť na spolahlivé štatistiky a pripísať význam e, štatistike a úloha občianskej spoločnosti už tu bola zmienená, pokiaľ ide o monitoring. Takže e, chcem e, uvítať medzi nami pána Semra Maxwella, ktorý je výskumníkom rozvojového inštitútu a pracoval pre UNDP e, a britský program a v inštitúte e, a na univerzite Sussex. A tiež chcem uvítať e, veľvyslanca doktora Patrika Gomesa, ktorý je generálnym tajomníkom Africkej, Karibskej a Pacifickej skupiny štátov. Doktor Gomes sa 35 rokov venuje Eh, inštitúciám tejto oblasti v rám, aj vrátane teda eh, Západovinskej inš, univerzity, eh, konzultant pre CARICONS, pre bezpečnosť, potravinovú bezpečnosť a v súčasnosti je v správnej ráde Európskeho centra managementu politik. Začneme pánom Maxwellom. Máte slovo na 10 minút. Nech sa páči. Ja som trochu rozmýšľal o tom, aké dopady by mohla mať táto diskusia. Tí, ktorí pôsobíte ako poslanci Európskeho parlamentu, alebo tí, ktorí pracujete pre poslancov, alebo tí z nás, ktorí vás podporujeme v širšom eh, svete. Podľa mňa by si tieto diskusie mohli vyplynúť štyri hlavné závery. Poprvé, je to príležitosť eh, oslavu. Myslím, že je vynikajúce, že výbor pre životné prostredie a pre rozvoj na tomto pracuje spoločne. Podľa mňa je fantastické, že máme rámec, máme akýsi e, kontrolný zoznam, ktorý e, plní dve úlohy. Jednak prepája rozvoj a životné prostredie a tiež e, zahrňa aspekty severu a juhu, ale ak by ste boli predsedom vlády a mali by ste tento dokument podpísať, a povedali by vám, že pôjdete do väzenia, ak tieto ciele nebudú splnené do roku 2030 a keď už nebudete vo funkcii, nájdu vás v domove dôchodcov a uväznia vás. ak tieto ciele nebudú splnené, tak tieto ciele nepodpíšete, pretože sú neuveriteľne ambiciózne, neuveriteľne rozsiahle a môžu zahrnúť mnoho rôznych eh, nedosiahnutelných cieľov. Máme mať do roku 2020 úplne čisté moria, od, máme odstrániť všetko od roku 2030 e, a to je už len o 15 rokov údajne. Myslím, že by sme mali trochu oslobovať, ale zároveň byť aj realisticky v tom, čo sa dá a nedá dosiahnuť. Tieto ciele podľa mňa sú plné znešených ambícií v každej krajine, v každom regióne sa teraz budú musieť snažiť tieto ciele nejakým spôsobom si osvojiť, ale vy si musíte uvedomiť, že len čo tieto ciele boli podpísané, e, policajti SDG budú, za dverami budú s vašimi ukazovateľmi polovať na vás, či to dodržiavate. Mm, prepáčte, už je polovica roka 2019 a ešte ste tie moria nevyčistili, teda musíme si dať pozor, ako to budeme komunikovať voči verejnosti. Je to súbor rôznych cieľov, je to inkluzívny, rozsiahly rámec, musíme ho vnímať ambiciozne, ale nie príliš doslovne. Viem, že je to trochu kontroverzné vyjadrenie, ale predsa druhá vec možno bude ešte kontroverznejšia. V skutočnosti v roku 2015 záleží nie na tom, čo sa udeje v Addis ABB alebo v New Yorku, ale dôležité je, čo sa udeje v roku 2015 v Paríži, pretože ak nezískame kvalitnú dohodu o klíme v Paríži, potom nebude mať žiadny význam hovoriť o týchto cieľoch SDG, pretože eh, šance na splnenie akýchkoľvek týchto cieľov budú mizivé čo bude vlastne znamenať eh, takáto kvalitná dohoda v Paríži. Niektorí si možno prečítali eh, knihu eh, Stopárov z prievodca v galaxii a teda viete, že odpoveď na život, na vesmír a tak ďalej je 42. V Británii to bola veľmi populárna kniha. Ehm, do roku 2030 boli stanovené e, konkrétne ciele 42 gigaton. Ide tu o objem Čierneho mora, aby sme si to vedeli trošku predstaviť. Čo sa týka emisí, keď zahrnieme všetky príšľuby, ktoré boli doteraz prednesené, pričom mnohé z nich ešte nie sú naplnené, súčasné odhady emisí v plynov od roku 2030 e, sú na úrovni 57 gigatón, teda ak v Paríži nezískame skutočný záväzok, e, ktorý e, dosiahne tú úroveň 42 tón do roku 2030, e, tak tieto ciele budú v podstate bezpredmetné. A to má veľmi výrazné politické dopady, pretože nám to jasne hovorí, že sa musíme sústrediť v našej kampanii a v našich politických krokoch nielen na rámec SDG, ktorý napokon je len kusom papiera, aj keď významným, ale musíme získať v Paríži niečo veľmi konkrétne na konferencii v decembri. Ďalej, e, tretí bod mojej prezentácie sa týka toho, že politici a ich podporovateľia sa musí zamyslieť nad choreografiou e, týchto podujatí, ako sa skutočne dostať k dohode v Addis ABB aj v New Yorku, ale najmä v Paríži v novembri a decembri. A tiež e, aké páky zmeny potom bude potrebné ťahať. Jasne sa ukazuje, že kľúčovým um, Pôsobivým faktorom nebude konkrétne znenie e, fakt mm, jednotlivých článkov a právo na reprodukčné zdravie a tak ďalej, ale v skutočnosti pôjde o peniaze. A v tejto súvislosti zrejme najrelevantnejšie vyjadrenie bolo od Charlesa Gorenca, ktorý sa vyjadril, že Európska únia prislúbila písomne dosiahnuť 0,7 pre bohatšie krajiny a 0,33 kraj, e, pre tie chudobnejšie krajiny, pre tie nové členské štáty. V súčasnosti sme zhruba na úrovni 55 miliard eur každoročne pod touto úrovňou, pod e, tým sľubom, ktorý sme dali. Ja, keby som bol rozvojová krajina, zmrazil by som všetky rokovania, kým by sa toto nejakým spôsobom nevyriešilo Myslím, že to bude teda dosť zložité. Ak by som však bol rozvinutá krajina, neprednášal by som nejaké veľké záväzky v Addis, ABB, skôr by som si to nechal na New York alebo na Paríž, alebo by som to navezal na podmienky, ktoré budú súvisieť s um, taktiež tým, čo dostaneme na oplatku od ostatných krajín ďalej. Po štvrté, jeden z veľmi zaujímavých prvkov týchto rokovaní o klíme je, že krajiny musia vypracovať e, INDC, teda akýsi e, interný e, národný príspevok k cieľu 42 gigatón do roku 2030. Teda každá krajina produkuje takýto dokument. Európska únia už vyprodukovala svoj. Sú tam relatívne ambiciozne ciele, ktoré sa týkajú konkrétnych krokov na záchranu klímy do roku 2030. Prečo nemáme niečo podobné aj pre tieto ciele udržateľného rozvoja? namiesto nejakého ambiciozného rámca, ktorý sa bude dosť ťažko naplňať v praxi. Možno v niektorých krajinách eh, by to mohlo byť možné. Podľa mňa bolo vhodnejšie stanoviť si nejaké internárodné eh, takéto príspevky a taktiež následne štúdie, ktoré budú skúmať eh, tieto ústupky, či sa môžu znížiť emisie CO2 a zároveň, tak ako hovoria ciele e, rásť 7% každoročne. Je možné každoročne zvyšovať e, voči zisku obyvateľstva podiel 40-percentnej e, úrovne obyvateľstva. Ja by som bol rád, keby sa to preskúmalo v štúdii, keby sa to stiahovalo na každú krajinu v Európe, aj na celú EÚ, aj na rozvojové krajiny. Musíme sa postarať o to, aby táto agenda skutočne žila v našich štátoch. Teda toto sú štyri také hlavné nosné body. Musíme si uvedomiť, že tieto prínosy majú svoje obmedzenia, musíme sa snažiť o dohodu o klíme, pretože toto predstavuje existenčnú hrozbu ľudstvu. Musíme sa tiež zamyslieť pozorne nad choreografiou celého roka 2015 a musíme sa snažiť vnímať tieto rokovania čo najpraktickejšie, aké budú potom ďalšie následné kroky zo strany nás, Európanov. Myslím, že z toto by mohli vyplnúť 3-4 ponaučenia. Poprvé, čo sa týka tej choreografie, peniaze sú potrebné, ale Okrem peňazí musíme hovoriť aj o iných spôsoboch implementácie eh, v Addis ABB a síce technológie. Eh, profesor Sir David King, eh, ktorý je hlavným vedeckým poradcom vo Veľkej Británii, teraz pracuje s so ostatnými na tom, aby produkovali projekt v podobnom rozsahu ako Apollo, ale pre obnoviteľné zdroje energie mohla by Európa ponúknuť niečo konkrétne, prosím som to troch výborov napríklad, nie len čo sa týka peňazí, ale aj e, iných spôsobov. E, mňa zaráža, že každá jedna mimovládka v Bruseli, každý jeden poslanec e, nie je ochotný žiadať všemožné členské štáty, aby splnili svoj záväzok. Podľa mňa toto by bolo to najpodstatnejšie. Ale zamyslíme sa nad načasovaním, nad postupom udalostí v priebehu tohto roka 2015 a snažíme sa veci splniť ďalej. Po druhé, zdôrazňuje sa opakovane, že je to agenda, ktorá má aj domáci, aj medzinárodný um, rozmer, ale taktiež má rozmer na úrovni EÚ, e, teda kde presne je akčný plán. Podľa mňa bolo zaujímavé, že pán komisár hovoril o nákladoch posilných palív a dotáciách členských v rozvojových krajinách. Nehovoril nič o nákladoch e, na dotácie e, ťažby fosílnych palív v Európe. Vieme, že G20, ale to nezahrania celú Európu, zahrania to aj niektoré krajiny mimo EÚ, e, minie 88 miliárd dolárov každoročne na dotovanie e, ťažby fosilných palív, ktoré by sa vôbec nemali využívať. Teda viacerí sa dnes vyjadrili, že skutočne potrebujeme silný akčný plán toho, čo urobíme interne po všetkých týchto cieľoch vrátanie e, životného prostredia klímy a sociálnych aspektov. Ďalej hovoríme veľa o agende Európa 2020. Viem, že e, prebieha revizný proces do roka 2020. My v skutočnosti podľa mňa potrebujeme e, agendu do roka 2030, pretože tu hovoríme o rámci SDG. Teda vytvorme si program do roku 2030. Myslím, že tieto dva výbory by boli vhodnými kandidátmi na aby viedli tento proces, aby nám povedali, aké kroky Európska únia a interne externe musí prijať, aby sa tieto veci skoordinovali do roka 2030. A ešte v neposlednom rade ja pôsobím ako poradca um, výboru Veľkej Británie uh, pre ochranu uh, klímy. U nás sa ukazuje, že uh, rozvojová spolupráca sa kedysi týkala nejakých rozvojových centier v Tanzánii. Teraz tu ide v skutočnosti o poskytovanie národných a nadnárodných verejných statkov. Tie prekračujú hranice severo-juh, prekračujú tiež jednotlivé disciplíny. Nemá totiž význam, aby výbor pre rozvoj sa zústraďoval len na eh, nástroje DCI, nevenuje sa vôbec EDF, to údajne má pod palcom Rada ministrov a vôbec nepreberá tie prieždevé otázky obchodu, daň, bezpečnosti, prisťahovalectva a taktiež klímy vo Veľkej Británii sa diskutuje o tom, ako parlament môže pracovať novým spôsobom, nielen vo forme vypočutí, ale v, ehm, vo forme rôznych vyšetrovaní, e, skúmaní a tak ďalej. Možno aj by, by ste sa mohli o tým zamyslieť. E, a ešte úplne v neposlednom rade, naozaj, jeden z hlavných prvkov tejto diskusie je, že hovoríme v akejsi komparatívnej statike, hovoríme o tom, čo sme dosiahli od zavedenia cieľov územného rozvoja, taktiež odkedy sa zmenil systém zdravotnej starostlivosti a pritom by sme mali preskúmať, ako sa svet okolo nás e, neustále mení v dôsledku e, zmáhania sa východu, urbanizácie, technologických zmien, rôznych iných udalostí, ktoré znamenajú, že svet v roku 2030 bude úplne odlišný od e, súčasného dnešného sveta. A keď diskutujeme o týchto cieľoch SDG a týmto úplne abstrahujeme tieto rýchle zmeny. Ja som pred troma týždňami bol napríklad v Číne, bolo to naozaj veľmi zatrašujúce. Ja sa venujem otázkam rozvoja už 40 rokov a pritom eh, som sa naozaj doslova zľakol toho, ako rýchlo sa táto krajina rozvíja, akú významnú úlohu hrá a bude hrať v svetovej ekonomike. Hovoríme o Číne, o Afrike, a respektíve hovoríme o tom, ako pôsobí Čína v Afrike a pritom nevieme, ako pôsobí Čína v samotnej Číne. Tento veľký tiger nám úplne uniká Nemali by sme sa teda venovať nejakej komparatívnej e, e, statike, ale skôr si uvedomiť, že svet okolo nás sa veľmi rýchlo mení. Thank you, thank you very much. Ďakujeme pekne. Axel, celkom iste si vypočujeme aj rôzne vyjadrenia na Margo vašej prezentácie. Ďalej prejdeme i hneď k veľvyslancovi Gomesovi na zhruba 10 minút. Ďakujem pekne. Ja by som možno uh, okrem také oslavy navrhol aj tú mieru kritiky. Myslím, že keď diskutujeme o týchto cieľoch, možno by sme sa chceli zamyslieť aj na to, ako to vyzerá z pohľadu 700-800 miliónov ľudí, ktorí sú v chudobe. Ako oni vnímali toto naše úsilie v rámci týchto cieľov udržateľného rozvoja? Myslím, že tohto pohľadu by sme mali začať tým, čo ste vy označili ako nerovnosť. E, z pohľadu krajín AKT môžem povedať, že e, všeobecná agenda rozvoja musí začať tým, že e, uznáme fakt, že globálna úroveň a štruktúra nerovnosti sa musí nejakým spôsobom riešiť. A preto táto nerovnosť E, spôsobuje veľkú mieru inkoherentnosti na globálnej úrovni a je to zaražajúce, najmä e, keď vidíme, že na pôde OSN pôsobí organizácia pre vládne záležitosti s rozpočtom 10 miliónov, respektíve vláda pre e, odzbrojovanie. A v skutočnosti náklady na jadrové zbranie, na celé technické vybavenie zbrojenia vysoko presahuje to, čo sa poskytuje z OSC na tieto účely. Teda keď sa pozeráme na nekoherentnosť v globálnej úrovni, ja myslím, že aj celá Európa v tomto smere by mala spochybňovať tieto úrovne globálneho rozdelenia moci a asymetriu s tým súvisiacu. Nemyslím, že tu ide len o dotácie, o preferencie, ale ide o to, ako sa výdavky eh, nasmerúvajú, čo sa týka masového ničenia, nielen čo sa týka zbraní, ale útokov e, v virtuálnom svete a tak ďalej. Teda môžeme hovoriť o nerovnosti na globálnej úrovni. A ďalšia vec nás veľmi výrazne zaraža a síce čo sa týka diania nielen v súvislosti so záväzkami, a to oceňujeme v tých členských štátoch, kde sa dosiahla tá hranica 0,7, ale tam, kde sa tá hranica nedosahuje, v rozvojových krajinách mimo EÚ. Aj iné krajiny sa tiež zaviazali dosiahnuť úroveň 0,7. Aj tie by mali e, sa snažiť e, tento cieľ dodržiavať. Teda v Addis Abebe je potrebné zopakovať tento záväzok. To je podľa mňa povinné. Ale zároveň by sa dalo očakávať v Európe, že ciele, ktoré budú obsahnuté v tej úrovni 0,7 rozvoj pomoci, aby súviseli aj so stránením prekážok, byrokracie, a aby sa ostránili také regulačné mechanizmy, ktoré spôsobujú skôr prekážky. E, prejavuje sa to najmä, odkedy nebola účinnosť Lisabonská zmluva a pôsobí ESVČ, v tom, že sa vymenúvajú osoby do vedenia delegácií, ktoré pôsobia v tých oblastiach, kde sa poskytuje rozvojová pomoc a pritom neexistuje pojem o úrovni rozvoja, tak aby sa zohľadnila štruktúra a celá komplexnosť danej problematiky. Myslím si, že eh, naše delegácie tam skôr pôsobia um, ehm, negujúco. Musíme eh, teda zohľadniť aj tento praktický aspekt koherentnosti. To znamená, že diplomati, eh, pracovníci v týchto delegáciách musia mať citlivé vnímanie otázok rozvoja z pohľadu samotnej danej krajiny a všetkých zúčastnených aktérov. Nie často sa politická vôľa popisuje ako chybajúci faktor v plnení takých politik, ktoré sú efektívne, ale politická vôľa sama o sebe má funkciu verejného dopytu. Teda ak sa nerobí dostatok vo verejnosti, vo občianskej spoločnosti, myslím, že mobilizácia nielen na rovni politikov, ale aj celej občianskej spoločnosti, odborov a tak ďalej, aby si uvedomili, aké sú skutočné potreby rozvoja by do veľkej miery prispeli e, k dosiahnutiu tej hranice 0,7. Myslím, že tu musí práve byť e, ten moment uvedomenia si. Výbor pre e, rozvoj a pre životné prostredie by sa mohli spojiť aj s výborom pre medzinárodný obchod, pretože tento tiež môže do toho vzniesť tento globálny aspekt. Obchod totiž môže veľmi výrazne ovplyvniť rozvoj ak by sa to podarilo, na to sú potrebné investície, tak ako aj znižovanie eh, colných sadzieb, čo sa týka využívania súrovín, ehm, prírodných zdrojov, ale najmä rôznych nerastov. To musí byť nastavené tak, aby investori mali takú legislatívu, také regulačné mechanizmy, ktoré eh, budú uznávať pridanú hodnotu a multiplikačné efekty keď sa pozeráme e, na rozšírené toky nezákonných e, finančných prostriedkov a taktiež vidíme, e, akým smerom sa vyvíjajú ťažobné odvetvia, nadnárodné firmy, ktoré majú pod palcom ťažbu nerastov alebo lesov, majú sídlo v Európe a tie musia niesť zodpovednosť musia predstúpiť pred výbor pre životné prostredie, pre rozvoj, pre medzinárodný odchod, či naozaj poskytujú tento multiplikačný faktor, ktorý by prispel k tomu, aby daná krajina sa stala udržateľnou. Musia teda existovať takéto vytvorené kapacity. Ja teda sa domnievam, že je tu priestor pre väčšiu mieru koherentnosti politik. Vieme napríklad, že v oblasti polospodárstva sa požaduje e, z hľadiska regulačného mechanizmu v prípade označovania výrobkov napríklad cukru. A to nie je celkom súľade súlade s tým, čo sa deje e, v obchode. Nemá význam poskytovať rozvojú pomoc, e, ak obchodné naredenia potom sú obmedzujúce a nové neobchodné prekažky sú zavadzené Denodenej báze, teda prístup na trhy musí byť prakticky nielen teoreticky, tak aby tí, ktorí získajú prístup na trh, naozaj mohli tento prístup aj využívať. Diskutuje sa dlhodobo už o IPA, práve preto, že stránka dodávok sa nejako nedoriešila, ale len samotné otvorenie trhov to um, nepokrie. Rozvoj technológie prebieha veľmi rýchlo a toto musíme využiť. Addis Abeba teda môže byť akýmsi základom, e, príležitosťou preto, aby sme prehodnotili, aké sú naše postupy e, rozvoja rozvojovej agendy, aby sme sa orientovali o mnoho viac na všetkých zúčastnených aktérov, na vlády daných štátov, aby sme zasadili osobitosti daných štátov a vládnych politík a opäť sa tu dostávame k cyklu, v ktorom osobitosť e, je spojená aj s tým, ako národné ciele môžu byť doplnené o regionálne ciele a tiež e, sa pokúsiť o to, aby globálny prístup e, nebol nejakým spôsobom obmedzujúci, ale aby bol doplnkom toho miestneho regionálneho prístupu. Myslím, že e, takýmto spôsobom zmyšľať, aby sme mohli trošku pozmeniť náš prístup, aby bol konštruktívnejší a produktívnejší. Ďakujem. Thank you. Thank you very much, Ambassador Gomez. Ďakujem pekne. Ďalej môžu vystúpiť aj e, poslanci. Maria, nech sa páči. Počať to komes. Ďakujem pekne, vážny pán veľvyslanec Gomes. Počkám, kým si nasadíte slúchadlá. Ja, okay. Ich habe jetzt Ihren äh, Ausführungen z vášho vyjadrenia e, som vycítila istú kritiku aj na adresu Európskej únie. Nie, aby sa veci len písali na papier, ale aby sa aj aplikovali v praxi. Ja som to už skonštatovala viackrát, že sa stanovujú veľmi vysoké honosné ciele, ale keď sa potom dostane na úrovne praxe, tak to, čo sa napísalo, sa nie vždy celkom splní. Bola by som rada, keby ste nám k tomu poskytli nejaké podrobnejšie informácie a pozadie, aby sme my ako poslanci potom mali e, v ruke pádnejšie argumenty. Ďalej som si všimla pri vašom vyjadrení, pán Vexel, že ste hovorili o tom, že by sme nemali mať horizont do roka 2020, ale do roka 2030. A na to sa chcem opýtať, či by sme nemali trochu zmeniť našu stratégiu v rámci EÚ teda celý tento horizont do roka 2030, či by sme ho nemali prispôsobiť eh, týmto cieľom ehm, udržateľného rozvoja. My sme to totiž vyvinuli nezávislo od seba, hovoríme o politickej koherentnosti, ale do akej miery by komisia bola ochotná prispôsobiť to európskym inštitúciám. Inak eh, totiž eh, vývoj e, veci bude paralelný. Ja som to zaregistroval viackrát. E, je tu pozitívny vývoj, ale prebieha paralelne, nie spoločne a tým sa ten výsledok vlastne zmierňuje. Možno k tomu by ste sa mohli vyjadriť. Thank you, Maria. Uh... Ďakujem, Maria. Brasila Pereiro. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať našim hosťom za ich príspevky a mám niekoľko otázok pre pana Samona Maxwella. Gratulujem k tej veľmi zaujímavej prezentácii. Vy ste zdôraznili, že v tomto roku, ktorý je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o prijímané rozhodnutia, treba dosiahnuť konkrétne záväzky, z ktorých potom budú príjma dobré výsledky, ale to závisí všetko od financí. A či tieto cieľe SDG aj dosiahneme, to všetko bude závisieť práve od financovania. Toto je dôležitá téma. Európsky parlament veľmi uh, intenzívne sleduje financovanie rozvoja a my sme v parlamente obhajovať takú pozíciu Európskej únie, ktorá je ambicioznejšia než to, čo podľa všetkého je uvedené v najnovších záveroch eh, rady. Takže otázky alebo otázku mám následovnú. Vy ste povedali, že konferencia rady podľa všetkého bude závisieť od eh, rokovania v New Yorku a v Paríži a naopak. Znamená to, že by sme nemali byť pesimistickí nastavený možno, ale zároveň by sme nemali byť ani nejako mm, nadmerne optimistickí, pokiaľ ide o naše očakávania v súvislosti s konferenciou v Addis Abebe a aké konkrétne očakávania myslíte si, e, myslíte si môžeme očakávať, pokiaľ ide o financovanie rozvoja. Potom otázka e, adicionality, keď sme hovorili o financovaní rozvoja, keď sme hovorili o tom, že treba financovať boj proti klimatickým zmenám, je tu jeden princíp, ktorý sa vždy zdôrazňuje a to je princíp adicionality. Zdôrazňuje sa to a tak sa o tom diskutuje. A bolo povedané, že v tej, tomto rozdieli je istý je taký umelý ako keby komponent, pokiaľ ide o financovanie klímy, respektíve e, rozvoj. Čiže chcem sa pýtať, či má zmysel tento princíp adicionality naďalej na E, vlastne o ňom hovoriť, e, pokiaľ ide o ďalšie financovanie našich záväzkov, pokiaľ ide o odstraňovanie chudoby. To by nemalo byť e, kompromitované zo strany finančných záväzkov, ktoré sú oddelené, autonómne a ktoré už boli v prípade klimatickej zmeny vyčlenené. Ďakujem pekne, Pedro. Pán Stil. Thank you, chair. Ďakujem. A ďakujem aj panelistom za ich zaujímavé poznámky. Pán Maxwell, vy ste na úvod citovali alebo spomínali e, tú cestu, ktorú ste vykonali e, do Číny, že aká je tam teraz e, výrazná úloha, ktorú Čína zohráva a tak ďalej. A samozrejme aj my vidíme, výrazné e, čísla, výrazný hospodársky rast v Číne, ktorý ale tiež je trochu nižší ako býval. Čiže si spôsobom aj v Číne na novo e, rozmýšľajú nad um, modelom a možno zvažujú aj nejakú institucionálnu zmenu. A otázku mám nasledovnú. V prípade jedného z tých cieľov SDG, o tom sa až tak veľmi veľa nehovorí zo strany panelistov, máme tu SDG, ktoré hovorí o kvalite inštitúcií. A chcel by som sa spýtať, či by ste mohli o tomto trochu viac hovoriť, pretože častokrát sa veľa hovorí o, tej, o tých iných témach, napríklad ODA, samozrejme je dôležitá záležitosť, ale e, ako to vyzerá s touto otázkou, inkluzívne inštitúcie, efektívne inštitúcie, to je kritické, pokiaľ chcem bojovať proti korupcii. Tá stojí rozvojové krajiny 10 toľko peňazí, ako sú tie objemy, ktoré dostávajú globálne v rámci ODA. E, čiže pokiaľ nebudeme riešiť túto otázku, tak asi e, nikdy e, nevyriešime tie otázky, ktoré by sa mali e, prebrať aj v New Yorku, aj v Adise. A samozrejme je to prepojené aj na COP v Paríži. Čiže chcem sa spýtať, či e, vy ako analytici by ste sa mohli vyjadriť tejto konkrétnej otázke. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte sa hlasíte? Prepačte, nech sa páči. Ďakujem pekne. My sme mali dvoch dôležitých rečníkov na záver a mám otázku pre pána Gomeza. Vrátim sa k bodu, ktorý bol už na úvod spomenutý. Chcel by som mať ďalšie informácie od vás, pretože vy ste povedali, že peniaze majú ísť tam, kam sa majú dostať. Všetky najmä pokiaľ hovoríme o napríklad dohodách, ktoré máme v oblasti označovania, čo znamená v praxi pre polnospodárov. E, v realite my toto môžeme na vysoké úrovni dohodnúť, ale čo to znamená v praxi, keď hovoríme o peniazoch alebo o diplomatoch, o podnikateľoch, o tom by sa dalo hovoriť dlhodobo, ale myslím, že to sú dôležité otázky. A potom druhá otázka pre pána Maxwella. Vaša prezentácia ma veľmi zaujala. Ja ste povedali, že v Európe treba súhlasiť s tým, že sa budem povedať to, na čom sa dohodlo. A niekedy jedna krajina eh, to robí a druhá krajina to nerobí. A to hovoríme iba o Európe, ani nehovoríme o iných eh, častiach sveta. Takže dochádza eh, k narušeniu hospodárskej súťaže v rámci Európy. Ja som musela riešiť otázky napríklad e, polatárov, ktorým boli odobrať ich, e, ich majetok napríklad v Holandsku a to bolo v rámci toho, že sa snaži, e, teda museli byť v súlade s smernicou o najväčšej povolenej miere dusíka v poje. Takže môžeme to hovoriť áno aj o CO2, o rôznych témach, napríklad v súvislosti s pomorskými krajinami a tak ďalej. Ako toto teda vnímate? Áno, ďakujem pekne. Ešte mám stručnú otázku. Pán Šlán to spomínal, na, výrob, na výbore DV sme veľmi pracovali aj na otázke neplatenia daní v rozvojových krajinách. Spomínali ste, že toto je veľká téma, aj tie ilegálne finančné toky. Ilegálne finančné toky, ktoré vychádzajú z rozvoj krajín sú 10 väčšie ako celé ODA, čiže pokiaľ nedokážeme nejakým spôsobom e, efektívne bojovať proti týmto javom, tak je tu riziko toho, že s jedným, jednou rukou vlastne berieme to, čo druhou rukou dávame. Takže chcem vás iba poprosiť, aby ste boli špecifickejší, keby ste mohli nejako detaľnejšie hovoriť e, práve aj o tejto otázke. Ďakujem pekne. If I can begin with... Na úvod mm, mali sme tu otázku od pani Hubak a ďalších kolegov. No, orientácia zamestnancov, ktorí idú do delegácií do rozvojových krajín, e, to je dôležitá otázka. Čiže ako sú orientovaní? Treba si uvedomiť, že máme e, že majú istú rozvojovú úlohu, ktorú majú vykonávať. A táto rozvojová úloha si vyžaduje, aby ich e, že proste, e, proste zodpovedné, pokiaľ ide o alokovanie jednotlivých zdrojov v rámci systému parlament to schváli, ale potom tam z tých výborov už sú tam konkrétne misie, ktoré konajú v praxi. Viem, že parlament rád vníma otázky e, napríklad, alebo citlivo vníma otázky e, volebných e, misií, e, či teda ľudia môžu slobodne hlasovať, ale potom je otázka, či možno raz alebo dvakrát do roka by sa nemohla e, spraviť návšteva k tomu, ako sa to potom v praxi naplňa. Hovoríme často o absorpčnej schopnosti, do akej to súvisí aj s nedostatkami v rámci inštitúcií ministerstva financí a tak ďalej. Ako to súvisí e, s tým, e, ako ľudia nemajú častokrát pocit, že by mali rýchlo konať, mali by si uvedomovať, že by mali e, konať e, rýchlo a implementovať tú stratégiu. U nás v Guajane napríklad som si neistý, či ľudia si e, uvedomili, aké sú tam priority, akým spôsobom ten systém by mal fungovať, ako by mali byť koordinovaní donory, akým spôsobom sa koordinujú UNDP, SIDA a tak ďalej. Ministerstvo poľnospodárstva v pondelok niekto sa stretne s donorom 1, 2, 3, ale tomu treba celý týždeň. A kde tá politika a inštitúcia, ktorá by to na sem prepojila aj na polnospodárov a tak ďalej. Čiže môžete poslať e, pozorovateľskú misiu k voľbám, ale myslím, že má zmysel aj nejaké hodnotiace týmy vysielať, ktoré by mohli poskytovať feedback e, v tomto zmysle. Pokiaľ ide o tie ilegálne finančné toky, sú predsa dve strany, kam tie toky idú pokiaľ tie tak, toky a e, daňové úniky prebiehajú, treba sa na to pozrieť, ako e, fungujeme e, v rámci našich systémov, ale častokrát tie peniaze idú práve do Európy, takže to je tá druhá strana mince. Keby sa to v Európe nejakým spôsobom blokovalo, tak by ste zistili vlastne, ako presne to v praxi vyzerá. Európska únia tam to môže zohrávať dôležitú úlohu. Pozrieme sa napríklad na peniaze, ktoré pochádzajú z legitímnej práce, ktoré e, potom e, sú tieto peniaze posielané do e, týchto krajín a tam sú veľmi vysoké poplatky, provízie. A čo spravíme s týmito, s touto situáciou? Tieto peniaze by mohli mať väčší dopad na tieto krajiny, keby neboli tak vysoko zaťažované takýmito poplatkami, keby ten regulačný mechanizmus a tie finančné služby, ktoré E, sú toto zaangažované, by tieto poplatky e, znižili. Aj tam by legislatíva mohla e, mať pozitívny dopad. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Maxwell. Ja by som dal niekoľko bodov dopredu. By ste tu povedali zaujímavú vec o tých holandských farmároch. Podľa mňa my potrebujeme SDG policiu, ktorá by prišla aj s tými datami a s indikátormi a uverejnila by konkrétne správy o tom, čo sa deje. Pred pár rokov som napísal dokumenty, sa písalo, že ešte predtým, ako boli schválené mileniové ciele, že ak by som bol ministrom pošty, tak chcel by som mať celosvetový cieľ, pokiaľ ide o to, ako dlho trvá e, poslať e, list, lebo tak to by som mohol ste určite peniaze z ministerstva financí, takže ja by som navrhol, aby som mal globálny čo pokiaľ ide používanie e, dusíka na farmách a potom vám môžeme poslať Eli a kolegov, ktorí e, budú zbierať dáta. Nechcem hovoriť o, konte- o obsahu čínskych politik, lebo som tam iba raz a naozaj nepoznám Čínu dobre, ale bolo veľmi zaujímavé pre mňa tam byť. A hovoril sa tam o novom normále nižšieho rastu, pre nich to 7%, to nižší raz, ako sa hovorí Samozrejme, u nás v Európe by to boli krásne čísla. 7% e, to znamená, že každých 10 rokov hospodárstvo sa zdvojnásobí, takže to nie je zase naozaj doslova malý rast. Ale chcel som povedať jednu vec. Úloha Čína vo svetovom hospodárstve hovoril Uh, alebo napísal o tom uh, peknú knižku Tomáš Friedman, myslím, že to volá Svet je plochy. A on hovorí, že Tomás a keď sme boli deti, tak rodičia nám hovorili, skončí alebo dojesť to celé na večeru, lebo niekto v Číne teraz e, E, je hladný a teraz on hovorí svojim deťom e, si <laughs> domácu úlohu, lebo niekto v Číne je nejaké detko, ktoré chce ti zobrať e, alebo bude ti chcieť v budúcnosti zobrať tvoju prácu. Hm? Takže toto sú tiež otázky, ktoré e, si treba klas v súvislosti s rozhľadom Číny. A teda akým spôsobom si e, Európa napríklad, ako, ako budeme my si zarábať na seba v roku 2030. Globalizácia by e, nemala byť vnímaná ako hra, kde jeden prehráva, druhý vyhráva, ale to tak vnímame. A je to naozaj pravda, že potrebujeme dlhodobú stratégiu, ako do, e, splniť tie e, rozvojové cieľe, pokiaľ ide aj o sociálnu spravodlivosť, životné prostredie a tak ďalej. Takže súhlasím s tým, čo ste povedali, že treba mať stratégiu na 2030 a to by malo vyplývať e, z rámca SDG. Takže to skúsme využiť. Spýtame sa sami sebe otázku. My máme bohatý region, máme tu mnohé zdroje, je vôbec pre nás možné dosiahnuť toto, aké sú, alebo čo, čo, čo by sme sa, čo by sme sa museli e, vzdať, e, ako by sme mali ísť v akom postupe, najprv bude distribúcia, potom rast, alebo naopak, najprv e, by sme mali sa najprv venovať teda vzdelávaniu, potom zdravotníctvu, alebo naopak, alebo ako to všetko prepojíme v praktickej stratégii pre Európu. To je podľa mňa veľká výzva, v ktorej by nás mala komisia viesť. A potom posledná vec, financovanie a tieto otázky adicionality. Ja si pamätám, keď sme takedy hovorili, že e, klimatické financovanie by malo byť nové a teda malo, malo by byť vždy na novo poskytované. Teda to je tá adicionalita. A to mi príde ako nejaký e, ideálny e, sen z minulosti, že by sme mali splnené ciele ODA a ešte nejaké ďalšie financie pre, pre klímu. To sú veci, ktoré už proste nie sú realistické, pretože klima sa teraz financuje z ODA a ODA ani zďaleka nie je tam, kde by malo byť. Samozrejme, treba byť ambiciozný v Adis a treba dosiahnuť takú dohodu, aby sme mali e, dohodu implementácii aj o financovaní, ale financovanie, budú, ro, financovanie bude rozhodujúce. Poprvé treba povedať následovnú vec. E, financovanie treba zacieliť, tým súhlasím, čo povedal pán e, vyslanec. Podržíme sa, ako Európa míňa svoje ODA ja som veľmi za to, aby sme poskytovali napríklad pomoc Turecku, ale pravda je taká, že keď sa pozriete na Európsku ODA, tak najväčší e, príjemca, najväčší, oveľa väčší ako 9 ďalších dokopy, ak sa nemýlim, je Turecko z ODA. Prečo to tak? Lebo my podporujeme Turecko, e, preto aby sme mali rýchle železnice prepojené a tak ďalej a Turecko je na zozname krajín ODA, tak ako OECD e, si to dohodli. A keby sme mali tie E, financie len takým spôsobom ako Andris Pibox v prípade EDF a e, CDI e, sa snaží to spraviť v prípade najchudobnejších krajín, myslím, že ten rozdiel by bol veľmi veľký a pozitívny. Samozrejme, v súvislosti s tým treba sa venovať aj otázkam daňovým, to, aby jednotlivé krajiny boli zodpovedné svoje financovanie a tak ďalej. To je s tým tiež prepojené. A teda čo máme spraviť v Adise? Ja by som bol rád, keby Európa povedala, že splní svoj cieľ 0,7% e, nie roku 2031, 2020, ale 2016, že proste nájdeme tých 55 miliard, zoberieme to tým krajinám, oni vedia, ktoré to sú, aby sme ten cieľ dosiahli, ale neposkytneme tie peniaze, pokiaľ veľké rozvojové krajiny tiež nespravia veľké záväzky voči klimatickým zmenám v Paríži. Takže tam je tam dohoda možná. My naše cieľa splníme, ale musíte vy niečo spraviť s tým, aby ste znižovali o mesiace o dva. A to je medzinárodné rokovanie o ktoré tu ide, aby sme vyvážili tieto dva e, záväzky. Je to inšpirujúca výzva aj pre negociátorov. Ja keby som bol negociátor, tak nedal by som všetky karty na stôl. A to presne hovorím v Adise, treba si nechať ešte nejaké ESA v rukave, alebo povedal by som, že môžu byť použité alebo pod danými e, podmienkami. Ďakujem. Thank you, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem obom rečníkom za veľmi zaujímavé myšlienky, o ktoré ste sa s nami podelili. Nebudem teraz robiť zhrnutie, bolo by to pre mňa samozrejme veľmi e, e, veľkou poctou, ale bude to vlastne e, kolega Pávo, ktorý e, urobí toto zhrnutie, takže ešte raz vďaka. E, ospravedlňujem sa, ale musím odísť, lebo mám posledné vlakové spojenie, povedal pán Simon Maxwell. Pani pesnička, e, som rád, že môžem urobiť to zhrnutie. E, všetci sme počuli tieto prezentácie a diskusie a každý si môže urobiť svoje závery. A každý snáď bude mať e, iný dôraz v týchto záveroch. Ja by som chcel vyjadriť tri poznámky a dúfam, že možno sa budú zhodovať s vašimi osobnými závermi. To prvé. Viacerí rečníci zdôraznili, že SDG musia byť univerzálne. Musíme dosiahnuť univerzalitu a integrovaný integráciu cieľov. To je veľmi dôležité. Spomínam si na konferenciu v Rio v 1992. Viedol som fínsku delegáciu ako minister zahraničných vecí. A <clears throat> tam sa nám poprvýkrát podarilo spojiť všetko. Životné prostredie aj rozvoj. E, všetky aspekty životného prostredia aj všetky aspekty rozvojovej práce. A e, E, išlo nám o implementáciu e, cieľov e, udržateľného rozvoja vo všetkých krajinách. No a to, čo sa udialo potom, rozdelil sa životné prostredie a rozvojová práca. Teda životné prostredie, hovorili sme o klimatických zmenách, o deforestáciách, Eh, o eh, chemických politikách a na tej rozvojovej strane tam eh, došlo k podobnému rozdeleniu. No ale teraz by sme mali byť schopní spojiť životné prostredie a rozvojovú prácu. V, v takom zásadnom rozsahu. A som rád, že rečníci tento aspekt zdôraznili. To druhé, Tavor e, e, Týr e, sa pýta na piliere. Keď v výbore hovoríme o SDG, tak tam bol problém, že máme vlastne 17 podcieľov, skôr až 17 cieľov a 200 podcieľov. Takže chceli sme ich združiť do skupín, teda zniženie chudoby, a boj proti nerovnosti a potom tri piliere udržateľného rozvoja, teda globálne partnerstvo. No a generálny tajomník e, v tej syntetickej správe tiež použil e, túto myšlenku pilierov, ktorá je veľmi blízka tomu nášmu rozdielu na piliere. Teda keď budeme implementovať e, SDG, tak musíme mať schopnosť združiť ich do klastrov, aby sme postupovali efektívne. No a moja tretia myšlienka sa týka implementácie. Samozrejme, všetky strany sa musia podielať na implementácii. Vlády, Európska únia a iné regionálne združenia vo svete, súkromný sektor, mimovládne organizácie. Všetci musíme sa podielať na implementácii, každý jednotlivec. Ale chcem zdôrazniť úlohu systému OSN, v následných krokoch a pri implementácii. A ja pracujem na správe z vlastnej iniciatívy e, v, e, z, vo výbore pre zahraničné veci. A ide o úlohu EÚ v OSN, e ako lepšie dosahovať naše ciele. Myslím, že Envy bude mať tiež stanovisko k tejto správe a ďalšie výbore sú tiež zapojené toto je veľmi dôležité. Systém OSN e, môže byť efektívnejší pri implementácii cieľov udračeného rozvoja. Ja mám niekoľko takých dôležitých myšlenok a budete ich vidieť v tej správe. Takže ešte raz srdečná vďaka. Bolo to skvelé vypočutie, veľmi dobré e, prezentácie a úžasná diskusia. Ďakujem veľmi pekne.